Colleagues, uh, take your seats. I'm going to make a prompt start. E, dámy a páni, usadte sa prosím, aby sme mohli čo najskôr začať. Ďakujem vám. A začneme prijatím e, programu rokovania. Ak nie sú žiadne námietky, tak je program prijatý. A teraz prejdeme na oznámenia predsedajúceho a jazykový režim. Bohužiaľ, e, francúzština, nemčina, E, taliančina, holandčina, angličtina, španielčina, portugalčina, maďarčina, latinčina, polština, slovenčina, bulharčina, rumunčina sú tie jediné jazyky, ktoré teda e, máme k dispozícii. E, takže len tieto jazyky. A po druhé, ešte k oznámeniu predsedajúceho parlament dostal dnes stanovisko e, rady z prvého čítania zrevidovaného nariadenia o Europole podľa pravidla 66, takže to bolo postúpené e, nášmu výboru. A e, takže v, bude to prijaté v, v časnom druhom čítaní. Pán spravodajca, pán Diaz de Mera, navrhuje tento harmonogram 20. až 21. apríla diskusia o e, návrh odporúčaní pre druhé čítanie v Libe a potom stanovenie e, termínu pre pozmenujúce návrhy v angličtine, potom 28. apríla hlasovanie v Libe o druhom e, čítaní a príslušných odporúčaniach, potom 10. 11. 12. mája potom hlasovanie v plenár, na plenárnom zasadnutí ohľadom druhého čítania. Takže toto je e, prijatie zápisnice, ak sú, nie sú žiadne námietky, tak môžeme považovať zápisnicu za prijatú. Dobre, takže sú všetci pripravení? Áno, dobre. Takže teraz bod 4. Už e, viete z korešpondencie z minulého týždňa, že sme pridali dva dôležité body na dnešný program rokovania. A ja sa pokúsim všetko to vybaviť čo najrychlejšie, takže prosím, venujte mi pozornosť. Takže bod 4 v prvom rade ide o teda bod 4 a bod 5, návrh odporúčaní pre druhé čítanie a diskutujeme o týchto e, bodoch na základe e, rozhodnutia predsedu 7. apríla hlasovať o balíku o ochrane e, údajov a PNR. Ak teda e, počúvate pozorne, 8. E, apríla e, sprijala rada tento text ohľadom ochrany údajov a postúpila ho parlamentu v riadnom legislatívnom konaní a predseda oznámil prijatie všetkých textov na plenárke a podľa pravidla 66 môžeme teda prediskutovať stanovisko parlamentu v druhom čítaní a ten text e, zodpovedá e, zneniu z 15. decembra, e, to znamená zneniu Rady aj parlamentu a výbor to schválil, Liber to schválil 17. decembra. 17. decembra som napísal list predsedníctvu po našom hlasovaní, ak teda prvé čítanie rady bude zodpovedať schválenému textu v Líbe, 17. decembra, tak na základe e, overenia e, právnikmi lingvistami by som odporučil, aby e, teda Libe a plenárne zasadnutie schválili texty rady bez pozmenujúcich návrhov. Takže ja dám slovo na stručné vyjadrenie spravodajcom ohľadom smernice o ochrane údajov. Pani e, e, Lauristín, ďakujem. Ďakujem, Claude. Ja nebudem opakovať v zásade to, čo už si povedal, rozhodnutie rady a naše, naše odhodlanie prijať ho. Ja chcem len povedať, že som veľmi spokojná s tým, že sme sa dopracovali k tomu, že máme plný balík ochrany údajov, ktorý sa môže prezentovať na plenárke vrátane nariadenie, smernica a PNR. V dnešnej dobe to ľudia od nás očakávajú a ja som takisto veľmi rada, že vďaka spolupráci s tieňovými spravodajcami zo všetkých Eh, parlamentných skupín sme dospeli k výsledku, ktorý je eh, skutočne veľmi eh, dobrý a ukáže to a ukazuje to, že Rada, parlament a komisia môžu urobiť niečo podstatné, aby ukázali, že európske hodnoty, základné ľudské práva sú chránené, rešpektované a to aj v tejto ťažkej dobe orgánmi na presadzovanie práva, pri boj, eh, aj napriek teda boju proti terorizmu. Um, to je veľmi dôležité a napokon treba povedať, e, uvedomili sme si, ako je dôležitá spolupráca medzi jednotlivými e, orgánmi na presadzovanie práva. Ako je, uvedomili sme si, ako je to dôležité a po tejto smernici myslím si, že všetko pôjde veľa hladkejšie. Ďakujem vám. Ďakujem. Takže e, spravodajca pán Albrecht pre nariadenie o všeobecnej ochrane údajov e, sa takisto podial, že láskavo povie niekoľko slov. E, pani spravodajkyňa, áno, e, ďakujem. Ďakujem, hovorím teda za pána spravodajcu. Bohužiaľ, dopravné problémy nemožno ovplyvniť, takže ešte tu nie je, ale požiadal ma o toto posolstvo. E, vážené kolegyne, kolegovia, e, spravodajcovia, e, po štyroch rokoch ako spravodajca som, teda sme dospeli k návrhu a schváleniu tohto textu a predloženiu rade. Rade je to výsledok intenzívnych rokovaní legislatívnych orgánov, a takisto trialógu na základe hlasovania o prvom čítaní v marci 2014 a všeobecného prístupu rady z júna 2015. Dohoda eh, z decembra pod luxemburským predsedníctvom je dôležitým signálom eh, ohľadom dokončenia tohto spisu do eh, konca roku a to teda do roku 2015 to malo byť e, dokončené, ako to bolo oznámené niekoľkokrát. E, Korepers v decembri e, jednoznačne ukázal, že sa nám darí dosiahnuť rovnováhu medzi vysokou úrovňou ochrany údajov a silnými právami spotrebiteľov a potrebou vytvoriť spravodlivý a funkčný jednotný digitálny trh. E, na druhej strane chcem zdôrazniť opäť, že som e, neveril a nebudem veriť, že tieto dva aspekty sú navzájom vylučujúce. E, som presvedčený, že rešpekt pre ochranu údajov je podmienkou dôvery, dôvery a inovácie digitálneho hospodárstva a zároveň je aj kľúčom k úspechu našich hospodárstiev. Európania nevyvážajú len vysokú úroveň e, ochrany súkromia, ale e, budeme e, na čele ochrany digitálneho trhu aj v blízkej budúcnosti. A tento kompromis, ktorý sme dosiahli, je ukážkou demokratického procesu a spôsobu, ako napredovať k jednotnému právnemu prostrediu pre digitálne podnikanie a má samozrejme veľmi dôležité E, dôsledky. Chcem teda poďakovať opäť e, tieňovým spravodajcom a všetkým kolegom v parlamente, vo výbore, komisii aj na rade, ako aj všetkým ďalším zainteresovaným za ťažkú prácu a prispie to, ako prispeli k tomuto výsledku. E, v svetle tejto širokej zhody, ktorú sme dosiahli, Ehm, verím tomu, že sa nám zajtra e, do poludnia podarí e, schváliť e, túto zmernicu a všetci čakajú na to, aby sme formálne predložili záverečné výsledky. Členské štáty, konzultanti a všetci zúčastnení sú ochotní urobiť to, čo je teraz najdôležitejšie, a to, aby sa tento zákon, jednotný zákon o ochrane údajov dostal do praxe. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem. Takže teraz by som chcel požiadať predsedníctvo rady, aby sa vyjadrilo. Ďakujem, pán predseda, eh, dámy a páni, eh, aj rada víta túto dohodu medzi Európskou, eh, Európskym parlamentom a radou z decembra o ochrane údajov. Ehm, Rokovania boli skutočne veľmi intenzívne, ale zároveň aj veľmi efektívne. A chcel by som poďakovať výboru LIBE a najmä spravodajcom pani Lavosta a pánovi Albrechtovi za e, e, prácu a konstruktívny prístup. Toto všeobecné nariadenie o ochrane údajov e, definuje harmonizované pravidlá, pre ochranu údajov, e, a to z hľadiska fungovania vnútorného e, trhu a takisto kladie dôraz na efektívnu e, spoluprácu v oblasti právnej ochrany a presadzovania práva. Takže zároveň vlastne to dláždi cestu k schváleniu toho komplexného balíka na ochranu údajov. Ďakujem vám. Ďakujem vám všetkým trom. Takže mm, pokiaľ ide o postup, ja už som vás 7. 8. apríla informoval, e, že e, pozmenujúce návrhy majú termín do 10, 22 e, hodín dnes večer a bude to všetko len v angličtine, ako sme sa dohodli. Takže budeme postupovať eh, podľa eh, pravidla 66, eh, to znamená, že tu sa môžu zapojiť len členovia a náhradníci. Takže tá lehoda je 11. apríla 22.00 a hlasovanie vo výbore LIBE bude 12. apríla 11.15 v tejto miestnosti. Dobre, kolegyňa a kolegovia, ak je to všetko, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, a to je bod 6. Máme tu asi ďalšiu obeď dopravných problémov, obávam sa. Pani Mitchell tady nie, tu na nie je a Takže a E, pani Wikström e, sa oneskorí e, výrazne, alebo nie? 5 minút? Tak teraz si nie som istý, hovorí pán predsedajúci. Takže len chvíľočku. E, overíme si, kedy by pani Wikström mohla prísť. Nuž, ak sa skutočne takto oneskorí, e, tak e, sa asi potom budeme venovať e, tomu balíku o pohraničnej a pobrežnej stráži a potom sa vrátime k tomuto bodu. Takže, kolegyne a kolegovia, pri, poď, poďme priamo k bodu 7. Nechcem takto predsa len predlžovať e, toto večerné zasadnutie v Strasburgu a e, predsa len chcem dodržať harmonogram. A ehm, vidím, že ľudia sa navzájom bavia, robia si selfies, no tak to je pekné. No už dobre. E, vidím, že tu panuje všeobecné veselie, no dobre, to je pekné. Ale predsa len poďme k tomu ďalšiemu bodu, to je vážny bod vidím, že prichádzajú niektorí ľudia, ďalší ľudia, že by to bola aj pani Wikström. No v každom prípade poďme k bodu 7. Je to závažný bod Európska pohraničná a pobrežná stráž. Takže, kolegyňa a kolegovia, e, toto je prioritou tohto výbaru a máme na to pomerne málo času e, pretože eh, kontrola externých hraníc Schengenu je základnou podmienkou toho, aby neboli kontroly na eh, vnútorných hraniciach šengenského eh, priestoru, ale máme tu súčasné nariadenie Frontex a pán spravodajca teda prednesie správu, len si skontrolujem, či je e, pripravený. Áno, je pripravený. Takže potom e, sa vyjadria ďalší účastníci vrátane predsedníctva. Budeme mať všetci 10 minút a potom 7 minút rečnícky čas a potom budeme diskutovať s tieňovými spravodajcami a ďalšími poslancami. Takže kolegyňa a kolegovia, pristúpme k tomuto bodu a požiadam pána spravodajcu, pána Pabriksa, aby sa vyjadril. Pán Pabrix, ste pripravení? Áno, ďakujem, pán predseda. Dámy a páno, páni, ja som skutočne veľmi rád, že môžem predniesť e, túto správu o Európskej pohraničnej pobrežnej stráži my sme, ako viete, dostali tento návrh od Európskej komisie a to ne, nedávno. Takže ja e, sám a všetci tieňoví spravodajcovia sme mali časové obmedzenia a kým prejdem ku kontextu návrhu, chcel by som povedať niečo aj o formálnej stránke. Ja som veľmi rád e, tej transparentnej a konstruktívnej práci, ktorú sme vykonali s e, členmi ďalšími skupín a e, frakcií. To bolo veľmi konštruktívne a výsledok e, tejto konštruktívnej práce má formu tejto, tohto návrhu správy, ktorú máte pred sebou. Pokiaľ ide o správu ako takú, myslím, že netreba opäť zdôrazňovať, ako je šengenský priestor dôležitý pre Európsku úniu a ako je dôležitý pre nás a ako je e, to dôležité z hľadiska súčasnej migračnej krízy v Európskej únii. Šengenský priestor je jedným z najväčších výdobytkov Európskej únie a teraz sú naše vonkajšie hranice pod tlakom a my e, čoraz viac riskujeme, že budeme musieť e, sa niečoho vzdať, pokiaľ ide o Schengen. Takže je dôležité, aby sme naďalej zdokonalovali e, správu a riadenie našich vonkajších hraníc a samozrejme tu je najdôležitejší čas Bezpečné vonkajšie hranice Európskej únie sú v každom prípade podmienkou nielen pre lepšie riešenie migračnej krízy, ktorá sa nás všetkých dotýka, ale aj pokiaľ ide o zvýšenú bezpečnosť občanov Európskej únie a našich krajinami, Takisto už vieme o tých eh, strašných teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli a toto, mm, obávam sa, eh, bude pokračovať. Musíme teda urobiť niečo na zabezpečenie našej bezpečnosti. Eh, dva základné princípy v, tejto, v tomto návrhu správy sú v prvom rade teda treba ešte povedať, že sa e, ozvala určitá kritika zo strany tých, ktorí sa bavia toho, že zvýšená spolupráca pri riadení e, a správe hraníc by mohla obmedziť suverenitu krajín. Toto vôbec nie je pravda, lebo keď sa pozriete na tento návrh, ktorý bol vypracovaný kolektívne a ktorý vám teraz prezentujeme a ktorý vlastne spoločne schvalujeme, tak tá agentúra mnohými spôsobmi zvyšuje a podporuje suverénnosť členských štátov, lebo Únia je tak silná, ako je silný jej najslabší článok. Takže e, ide tu o zvýšenú podporu takýchto krajín a zvýšenie kapacít e, takýchto krajín. Po druhé, treba európskym občanom ukázať, že Európska únia je projektom, ktorý je efektívny, nie, nie teda vo všetkých eh, prípadoch a vo všetkých politických diskusiách eh, eh, to tak možno bolo, ale vytvorenie Mm, Frontexu je e, skutočne veľmi dobrým príkladom toho, ako, Európanov, ako môžeme ukázať, že Európska únia môže postupovať efektívne a môže ešte lepšie než doteraz riadiť aj svoje vonkajšie hranice. Naši občania potrebujú väčšiu bezpečnosť a potrebujú veriť e, schopnosti Európskej únie. Pokiaľ ide o návrh, my sme vo svojej práci sa držali v zásade dvoch princípov. Ten prvý je ten, že treba zabezpečiť, e, aby návrh komisie zaručoval, že agentúra bude efektívnejšia než ten súčasný Frontex. A druhá výzva pre nás všetkých je samozrejme ten termín, lebo ak eh, nedodržíme termín, tak vlastne eh, tým podkopeme všetky ostatné plány ohľadom bezpečnosti eh, hraníc, internej bezpečnosti, migračnej krízy a podobne. Takže ak toto nezvládneme, tak potom nezvládneme ani ten zvyšok. Samozrejme, my sme postupovali transparentne, to je ďalší princíp, a zohľadňovali sme všetky návrhy a možné návrhy, ktoré prichádzali od skupín a tieňových spravodajcov, ktorí e, sa zhodovali s nami na tej základnej myšlienke v tomto dokumente. Mm, sú možno aj kontroverzné časti v tejto správe, už som o tom hovoril, jedna je, e, sa týka zvrchovanosti a tá druhá kontroverzná otázka sa týka toho, čo robiť, ak členský štát nebude ochotný spolupracovať, aj keď bude pod tlakom e, migračnej vlny. Aj tu sme, myslím, našli dobrý kompromis, e, ako e, môžeme bez toho, aby sme spochybnili zvrchovanosť krajín, nájsť spôsob, ako zabrániť škodám. Ide o vytvorenie takého rezervného e, týmu e, ochrancov hraníc. E, päťsto, 500 vyškolených pohraničníkov. Títo ľudia by mali byť schopní sa rýchlo presunúť do konkrétnych oblastí, kde to bude potrebné a ide tu teda o krajiny, ktoré majú ex- vonkajšie hranice Schengenu. To isté platí aj pre styčných dôstojníkov, ktorí by mali byť e, vyslaní do celého radu krajín, samozrejme tak, aby neprichádzalo k žiadnej diskrimináciami medzi krajinami a e, to všetko s cieľom zabezpečiť rýchlu a efektívnu výmenu informácií. Agentúra môže členským štátom pomáhať pri určitých problémoch e, prostredníctvom celého radu nástrojov, lebo má aj mm, pomerne obsiahle technické kapacity a ak teda niektorý členský štát bude skutočne čeliť e, veľkým problémom, tak e, toto môžeme využiť, ak bude napríklad potrebovať pomoc pri vyhľadávaní záchranných prácach tam môžeme vyslať asistentov a pomoc. A je samozrejme dôležité, aby Európska únia preukázala svoju efektivitu. To je e, vlastne tá, e, a potom je tu tá základná e, tá hodnota, na ktorej vlastne stojí celý ten Európsky dom a to sú základné ľudské práva. Tu máme celý rad zábezpek pre ochranu základných ľudských práv ohľadom všetkých e, jednotlivcov, ktorí budú zapojení do aktivít tejto agentúry. Agentúra musí samozrejme skladať účty, musí byť e, viditeľná a tu prichádza teda rola nielen Rady, ale Komisie Európskeho parlamentu. Parlament podľa mňa musí zohrávať rolu pri voľbe e, riaditeľa agentúry, či už to bude VIP výkonný riaditeľ alebo zástupca výkonného riaditeľa. A domnievam sa, že ak sa nám to včas podarí, ak sa nám podarí včas zlepšiť Frontex a vytvoriť túto agentúru, tak to môže byť e, dobrý príklad a dôkaz toho, že Európa je efektívnou inštitúciou a že to môže posilniť aj dôveru mnohých európskych občanov v Európsku úniu. Toto je ďalšia pridaná hodnota ktorú vlastne takto poniesie e, agentúra. A napokon by som ešte mal podčiarknúť, že by sme predsa len sa nemali domnievať, že táto agentúra e, bude zázračným riešením všetkých problémov. Samozrejme, budeme naďalej potrebovať hladké a včasné rozhodovanie ohľadom ďalších e, spisov, takže nebolo by dobré predimenzovať alebo naddimenzovať tento dokument, e, pretože ide hlavne o úspech celého projektu, to znamená dodržanie lehôd, e, celého toho, e, realizáciu toho návrhu, tak aby nakoniec nezostalo len pri dobrých úmysloch. Takže doposiaľ sme podľa mňa pracovali so všetkými zainteresovanými tieňovými spravodajcami a expertmi z ďalších inštitúcií, a podobne veľmi úspešne a dúfam, že v nadchádzajúcich mesiacoch budeme mať ďalšie pozitívne dôkazy aj zo strany ďalších e, a postoje aj zo strany ďalších e, skupín, pokiaľ ide o tento dokument. Ďakujem pekne, prejdeme hneď na komisiu. Ďakujem pekne, pán predseda, príjemný dobrý večer. Ja by som začal tým, čo povedal aj, čo povedal spravodajca v závere. Tento návrh o Európskej pohraničnej stráži a pobrečnej stráži. To určite nie je jediná odpoveď, ktoré vyrieši migračnú krízu a nie je to jediné opatrenie. Je tu celá sústava rôznych opatrení, na z nich boli prijaté, niektoré sa už implementujú, niektoré nie. My potrebujeme plnú sústavu plnú opatrení, aby sme dosiahli efektívnu reakciu či odpoveď na migračnú krízu vo všetkých aspektoch. Takže ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi aj samozrejme rade za to, že veľmi rýchlo reagovala na tento návrh, tak aby sme už ho mali dnes vo výbore LIBE správu, alebo návrh správy pána Pabriksa pretože keď chceme chrániť Schengen, naozaj musíme opätovne obnoviť kontroly na vonkajšej hranici. A tu by som chcel zdôrazniť, že keď budeme hovoriť, hovoriť o opätovnom získaní kontroly nad vonkajšou hranicou, to neznamená, že by sme sa mali snažiť len vytláčať ľudí poza ňu ale ide o to, aby sme aj na vonkajších hraniciach rozhodovali o tom, že či niekto má právo byť, e, právo byť vpustení na pri tých, ktorí to právo nemajú, aby naozaj zostali mimo. Takže tu nejde iba, aby sme vytvorili nejaké opevnenie Európy, nie, tu by sa malo celkovo zlepšiť manažment vonkajšej hranice a v rámci lepšieho zvládania migrácie ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi a deňovým spravodajcom aj za konštruktívne stretnutia, ktoré sme už mali a že každý naozaj sa stalo, že bol ochotný pracovať veľmi rýchlo na tejto intenzívnej otázke. Tiež som si poznamenal aj tak na rade, ako aj v parlamente, že je tu vysoká miera flexibility. A je to jasné aj zo správy pána Pabrikca. Myslím si, že Obaja spoluzákonodarcovia sú presvedčení, že je potrebné postupovať v duchu kompromisu, aby sa čoskoro dosiahlo skore prijatie. Aj keď to nevyrieši túto krízu, je to niečo, čo urgentne potrebujeme aj preto, aby sme zabránili tomu, aby sme opäť v budúcnosti boli, um, museli čeliť eh, podobným krížovým situáciám. Je tu jeden aspekt, ku ktorom by som chcel prím vašu pozornosť a to je skutočnosť, že sme nedávno obdržali stanovisko Európskeho eh, úradníka pre ochranu osobných údajov vzhľadom k tomu, ako rýchlo predložila táto komisia návrh, nemohli sme konzultovať to z EDPS a Samozrejme som rád, že tak spravodajca, ako aj predsedníctvo a v ich kompromisných textoch naozaj už prijali viaceré návrhy, ktoré pripravil aj um, Európsky úrad na ochranu údajov EDPS a spolu s uh, spravodajcom EDPS a predsedníctvom vidíme, ako všetko aj ako vezmeme do úvahy aj názory EDPS pri ďalšom rokovaní o tomto návrhu. Určite nikoho neprekvapí, že e, tak rada aj návrh správy e, sa týka e, hlavných tém, ako napríklad posunenie tej zraniteľnosti, vzťah medzi vyhodnotením tej zraniteľnosti, šengenský systém, e, poskytovanie zdrojov, technického vybavenia pre agentúru, tak aby mohla efektívnym spôsobom vykonávať svoje funkcie. A samozrejme, ak by som to povedal trošku zjednodušeným spôsobom, na rade počas rokovaní bola určitá tendencia ísť E, smerom k väčšej prítomnosti členských štátov pri tvorbe Európskej hraničnej a pobrežnej stráže, napríklad väčšiu účasť e, členských štátov tým, že by možno, že priamo boli prevedené na nich niektoré zodpovednosti e, tejto agentúry v správe, ktorú predkladá pán Pabrix tam je skôr väčšia zodpovednosť agentúry voči parlamentu, e, možná ďalšia posilnená úloha parlamentu pre výkonného riaditeľa. Neby som uvedol jeden príklad. V rámci posúdenia zraniteľnosti na rade, tak e, sa tam predpokladá, že príslušný členský štát by mal toto vyhodnotenie zraniteľnosti vypracovať, má sa k tomu vyjadriť, alebo môže sa k tomu vyjadriť a v správe pána Pabriksa sa hovorí, že parlament by mal mať možnosť obdržať toto vyhodnotenie zraniteľnosti a tieto dve veci môžu byť kompatibilné. Takže v tomto zmysle myslím si, že keď už budeme mať aj trialógy, keď už budete mať aj vy stanovisko výboru LIBE, aby sme našli správnu rovnováhu, ktorá vezme do úvahu E, tú celkovú medzinstitucionálnu rovnováhu, ale ja si myslím, že keď je tu ochota prijať kompromisy, tak určite by mala byť možnosť prijať takú dohodu, ktorá by mohla uspokojiť všetkých. V tomto kontexte by som vás chcel informovať o tom, že na rade máme konstruktívnu účasť e, v diskusii, tak ako aj tu. No, počuli ste, že rada už dosiahla spoločný prístup k tomuto. A my ako komisia určite si chceme akože vypočuť eh, stanovisko parlamentu a podľa toho potom zadefinujeme našu poslednú, konečnú pozíciu aj vrátanie možných zmien v samotnom návrhu. Takže v tomto zmysle naozaj sa tešíme aj na E, to, ako si vypočujeme tieňami správodajca, aby sme sa dozvedeli, aké sú ich názory k tomuto návrhu správy pána Pabriksa, aby sme naozaj mohli dobre spolupracovať aj v dialogoch a našli sme vhodné a skoré riešenie. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Rüster. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za to, že ste nás tu pozvali tu do Štrasburgu, aby sme vám e, prediskutovali tento návrh správy a Chcel by som poďakovať e, spravodajcovi pánu Pabriksovi a tieňovým spravodajcom. Aj chcem poďakovať za spoluprácu, ktorú sme tu mali aj mm, s komisiou. Tá je veľmi dôležitá a dobrá za radu. Určite to nie je prekvapením, že táto téma sa považuje za absolútnu prioritu. Aj vzhľadom k situácii na vonkajšej hranici už termín bol jasne ustanovený eh, hlavami štátov a to už bolo na Európskej rade vo februári, tedy sa rozhodli hlavy štátov, že musíme nájsť politickú dohodu do konca tohto semestra. A to poukazuje na to, že my naozaj robíme všetko preto, aby sme dohodu dosiahli a verím a som rád, že aj ostatné inštitúcie, ktoré sú do toho zapojené, tiež sa o to snažia. Na rade sme už práce urychlili a to viedlo aj k dohodám k textu na úkorepery minulý týždeň. Ehm, predsedníctvo má mandát začať rokovania o tých veciach, ktorých je nedohoda zatiaľ s parlamentom a my sa na to samozrejme tešíme. Pokiaľ ide o samotný obsah, myslím si, že podobne ako komisia aj spravodajcovia môžem povedať len toľko, že boli tu určité dôležité body pre radu, ale mm, v podstate ten návrh komisie od, alebo jadro neho bol dobrým základom pre diskusiu a myslím si, že mali by sme ponechať základné prvky v návrhu komisie aj v texte eh, rady. Najdôležitejším princípom je princíp vzdielanej zodpovednosti, vyhodnotenie zraniteľnosti, Veríme, že správa hran, vonkajšej hranice a zodpov- je zodpovednosti v princípe členských štátov a naozaj, pokiaľ ide o posil- posúdenie zraniteľnosti a právo zásahu, v tom vidíme veľmi dôležitú úlohu komi- v kom- návrhu komisie, aby to potom e, rada o tom rozhodla. Ďalší prvok, ktorý spomenul spravodajca, že čo keď daný členský štát nie je ochotní eh, postupovať eh, s, s rozhodnutím, ktoré bolo prijaté. Aj na toto sme našli riešenie, v ktorom dúfame, že rešpektuje zvrchovanosť členských štátov a môže byť aj veľmi efektívne. Pokiaľ ide o ostatné dôležité otázky, ako napríklad stratégia pre v prípade základných práv, e, aj tento mechanizmus podávania a e DPS, my sa snažíme e, držať sa čo najbližšie k návrhu komisie. Podarilo sa nám niektoré obavy ktoré sa týkajú úradníka na dohľad nad ochranou údajov, ktoré vyjadril on vo svojom stanovisku 18. marca, tie zohľadniť. Takže v závere my e, sa tešíme na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a tenými spravodajcami. Iste s výhľadom, že dosiahneme dohodu ešte tento semester. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Môžeme teraz prejsť, e, máme slovo pánovi Leženimu z e, Frontexu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, ďakujem to, že ste ma pozvali a dali mi príležitosť eh, podeliť sa s vami o určité operačné skúsenosti. Tu by som chcel vyjadriť na jednej strane k mandátu a po druhé druhá časť by sa týkala zodpovednosti. Samozrejme, že všetko súvisí so skúsenosťami E, agentúry, operačné perspek- operačných perspektív a tiež, čo som bol svetkom, e, čo som ja bol svetkom teda výkonu e, výkonného riaditeľa za posledných mesiace. Eh, to, čo povedali predrečníci, to môžem potvrdiť, len aké dôležité sú tie správy o vyhodnotení zraniteľnosti členských štátov a, a e, úloha alebo autonómnosť agentúry pre vykonávanie týchto úloh. To je vlastne analýza rizik, ktoré momentálne, momentálne vykonávame. Je veľmi dôležité, aby agentúra mala naozaj možnosť to vyhodnotiť zraniteľnosť eh, objektívnym spôsobom. Pokiaľ ide o schopnosť či kapacity, minulého roku sme boli svedkami nedostatkov. No bolo jasné, že členské štáty ani agentúra, ani členské štáty nemali dosť kapacít, viac, potrebovali viac hraničných eh, pracovníkov, viac zariadenia, ktoré mohli byť použité bez dlhých čakaní a odkladaní. A tu je veľmi dôležité mať k dispozícii tento, túto rezervu pracovníkov a je dôležité aj pre agentúru, aby mala k dispozícii svoje vlastné technické vybavenie, tak ako aj navrhuje komisia, aj ten text, ktorý sa navrhuje. Tu vám takisto môžem uvieť príklad toho, čo sa udialo posledný mesiac vo Frontexe. Rozpracovali sme možnosť prenajať si um, lietadla alebo zariadenia pre prieskum vzdušného priestoru. To bol, bol veľmi užitočný, e, užitočná možnosť a keď členské štáty neboli schopné poskytnúť dispozícii mhm. určité letecké zariadenia či vzdušné zariadenia. Tiež by som chcel dôrazniť potrebu strategickej koordinácie medzi členskými štátmi a agentúra tiež by tu mohla zohrať túto úlohu. Napríklad v súčasnosti Frontex e, nie je informovaný o tom, aké majú členské štáty plány, či chcú eh, zrušiť niektoré pozície vo svojich eh, pohraničných strážach, aký je strategický vývoj ich eh, národných pohraničných stráží. Čiže tu by sme tiež mohli predpokladať, že by Frontex mohol zlepšiť tú celkovú koordináciu hraničných stráží. Takisto môžeme potvrdiť, že v súčasnosti agentúra nereši len otázky migrácie, aj tie udalosti, ku ktorým došlo minulý rok, tie potvrdili, že je tu potreba prekonať určité um, prístupy a tie, um, tie rozdelenia medzi prvým a druhým pilierom, to treba prekonať, pretože napríklad po teroristických útokoch v novembri e, Rada pre vnútro požadovala e, agentúra, konkrétne od Frontexu, aby podporila členské štáty v hotspotoch. A toto je napríklad príklad, kde agentúra vlastne v rámci svojho existujúceho mandátu rozvinula lepšiu spoluprácu s Europolom aj s s orgánmi činnými presadzovaní práva. Najmä je tu otázka osobných údajov. Viem, že to je veľmi citlivý návrh a návrh je ambiciózny a môžem povedať len toľko, že Napríklad, ak agentúra podporuje to, že podporuje výstavbu hotspotu v členskom štáte a keď sa tam e, vyšľú pohraniční pracovníci alebo pracovníci hraničnej stráže a naozaj majú mať pridanú hodnotu, tak musia mať schopnosť používať relevantné databázy. To sú Schengenský informačný systém, vízový informačný systém, a pravdepodobne niektoré ďalšie iné relevantné systémy, ktoré budú k dispozícii hraničnej stráži v budúcnosti. A možno by bolo efektívnejšie a jednoduchšie a zrejme aj transparentnejšie, ak by agentúra ako taká mohla mať prístup k týmto databázam veď zodpovednosť a plne funkčný monitorovací systém a možnosť prístupu k takým osobným údajom. Chcel by som ešte uvieť spoluprácu s ďalšími agentúrami v oblasti vnútra, ako napríklad Europol. Táto spolupráca sa zlepšila, ako napríklad cez Pedro Project, ktorý sa momentálne implementuje v rámci e, operácie Triton v Taliansku a to sa tiež bude rozširovať. E, takže toto je tiež príklad využitia osobných údajov, ktoré získal Frontex a vysielať tieto údaje do iných e, orgánov presadzovania práva. My takisto spolupracujeme s EASO, aby sme mali vyváženú kontrolu hraníc a Frontex je pripravený a v rámci e, právneho rámca alebo ak bude lepšie, lepší právny rámec preto, tak bude aj agentúra lepšie pripravená spolupracovať s týmito agentúrami. Pokiaľ ide o pobrežnú stráž, či hliadku to, tohto roku venovala agentúra viac ako 100 miliónov eur na námorné operácie a to je jedna z to je jeden pravdepodobne najväčších krokov vpred ak by agentúra mohla rozvinúť spoluprácu s pobrežnou strážou oficiálne, ale aj s ďalšími agentúrami presadzovania práva. My v súčasnosti spolupracujeme aj s inými agentúrami, ako napríklad Európskou agentúrou pre kontrolu e, rybného hospodárstva. A my tu zavádzame pilotný projekt a ten by poukazuje aj že pre budúcu správnu správu vonkajších hraníc je veľmi dôležité, aby mohla agentúra Frontex lepšie spolupracovať aj s, mm, so silami, ktoré presadzujú námorné právo. Teraz e, by som ešte uvedel niekoľko záverečných poznámok z odpovednosti a k základným právam. Toto tiež vychádza z mojich osobných skúseností ako výkonného riaditeľa Frontexu Myslím si, že je podstatné pre takú agentúru, ako je Frontex, aby bola vnímaná ako zodpovedná a je, je predmetom demokratickej kontroly. Preto som aj mnohokrát bol pozvaný do tohto výboru, ale aj do iných výborov v parlamente a bol som niekedy pozvaný aj národnými parlamentami a keď to bolo možné, myslím, že to bolo veľmi nápomocné pre agentúru, aby bola zodpovedná a zodpovedala na otázky. My sme takisto aj pod kontrolou EDPS, Európskeho ombudsmana, eh, dvora auditorov, súdneho dvora. A samozrejme je to pre agentúru dobré, pretože agentúre pomáha dodržiavať e, zmluvy, predpisy a základné práva. Takže ja môžem len potvrdiť, že ako výkonný riaditeľ som cítil potrebu demonstrovať to, že táto agentúra je transparentná a zodpovedná. A dovolte, aby som e, uzavrel tým, že to je zdieľaná zodpovednosť medzi členskými štátmi a agentúrou. A Samozrejme, niekedy je to ťažké na pochopenie pre ďalšie európske inštitúcie, aj pre členské štáty pochopiť, že toto je oblasť činnosti, ktorej by som ja ako výkonný riaditeľ očakával jednoznačnosť, aby som presne vedel, kto je za čo zodpovedný, kto je za čo, to za čo e, na čo mám mandát, tak aby počas spoločných operácií zodpovednosti právomoci boli jednoznačné a toto je veľmi dôležité, aby táto agentúra mohla efektívne fungovať. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Ledgeri. Bol by som rád, keby ste tu ostali a vypočuli si tieňových spravodajcov aj kolegov. Kolegyne Frontex je e, ústredný a preto je dôležité, čo e, tu odznie potom. Ale ešte predtým stručne EDPS, pán Vierovský. Chairman. Vážený pán predseda, vážený prítomný, som rád, že mám príležitosť dnes na výbore predložiť hlavné závery a niektoré závery od Európskeho kontrolóra pre eh, dohľad nad eh, osobnými údajmi EDPS Stanovisko bolo predložené v marci na, no potom ako komisia prišla s e, prezentáciou v decembri. Súlad s požiadavkami ochrany údajov sú kľúčové pre úspech tejto iniciatívy pohraničnej a príbrežnej stráže a e, musí to obstať aj správneho hľadiska. Ide aj Eh, o to získať podporu eh, občanov. Imigračná kríza a teroristické udalosti vo Francúzsku a v Bruseli znamenajú, že je tu ešte väčší zásah do eh, súkromnej sféry a očakávajú sa rýchle a zmysluplné opatrenia na našich hraniciach – Ide o to zvýšiť pocit bezpečia našich občanov. E, vieme, že sú potrebné vhodné opatrenia aj právnej povahy. E, boj proti terorizmu, zločinu a spravovanie migračných tokov, to je samozrejme legitímna, e, legitímne očakávanie. Ale to znamená, že EDPS nie je za alebo proti nejakému e, opatreniu, ktoré môže zasahovať do práva na súkromie. Ale e, údaje samozrejme musia e, sa pýtať e, zákonodárcov, či sú naozaj potrebné opatrenia, ktoré do istej miery zasahujú do súkromnej sféry. Potom treba dokázať napríklad e, proporcionalitu e, cieľa porovnaní s opatrením. To nariadenie, o ktorom hovoríme, by mohlo znamenať eh, hlboký zásah do práv eh, hlavne migrantov a utečencov, ktorí sú zraniteľnou skupinou <clears throat> a potrebujú mimoriadnú ochranu. Od eh, súdneho dvora vieme, že keď sa uplatňuje charta na takéto iniciatívy, tak E, sú veľké očakávania na e, všetko, čo sa týka základných e, práv. Budem hovoriť o piatich hlavných bodoch a hovoriť o možných zlepšeniach, tak aby tu bol plný súlad s, so zásadami ochrany údajov, a e, všetko by to malo byť e, ľahko uplatniteľné. V praxi mali sme už viacero stretnutí s komisiou a holandským predsedníctvom. Hovorili sme o návrhu a hovorili sme o možnostiach, ako toto, tieto odporúčania e, zohľadniť. Mal som taktiež príležitosť dvakrát navštíviť Frontex minulý rok a stretol som sa aj s pánom Ležierim v Bruseli. Poprvé, máme obavy, čo sa týka dvojakého cieľa, ktorý prenasleduje táto iniciatíva, čiže spravovanie e, imigrácie a taktiež presadzovanie práva. E, tieto cieľa, cieľa by mali byť veľmi jasne zadefinované, tak aby bolo možné e, správne vyhodnocovať uplatňovanie zásady ochrany údajov. To hodnotenie musí byť dvojaké, čo sa týka potrebnosti, proporcionality a legitimnosti Takže by sme e, chceli podrobnejšie e, tieto dve hodnotenia uskutočniť potrebnosť a proporcionalita, e, to by sa malo merať vopred v svetle cieľov, na ktoré sa údaje zbierajú a využívajú. Úprimne si myslíme, že je to možné nájsť dobrú rovnováhu teda medzi spravovaním imigrácie a spravovaním e, bezpečnosti. A samozrejme treba myslieť aj na migrantov a utečencov, ale e, vieme, že tu ešte nie je dostatočný pokrok. záujme transparentnosti a právnej istoty chceme objasniť aj e, rozsah toho, ako môžu byť e, zadržiavané údaje pri e, spoločných akciách. Mali by byť jasné kategórie Chceme jasné rozdelenie zodpovednosti medzi novou agentúrou. To bude podliehať európskemu kontrolórovi a na druhej strane budú členské krajiny. Takže e, by malo byť e, jasné, že bude povinnosť skladať účty a spravodajca, ako aj komisia, hovorili o zodpovednosti a pán Ruggieri e, o tom taktiež e, intenzívne uvažoval. To, ako sa zbieraj, teda údaje zo zbierané na hranici budú poskytnuté agentúre, mala by tu byť však zlepšená kontrola e, ich spracovania. Potom transfer osobných údajov mimo EÚ, to je štvrtý bod, o ktorom chcem hovoriť. Keď si to porovnáme s inými medzinárodnými organizáciami, tak pri návratoch v kontexte tretich krajín tu chceme e, ďalšie objasnenie a rada e, si myslíme, že to zahrnula do spoločného stanoviska. Ešte piatý bod. Vítame viaceré zábezpeky pre základné práva. Sú tiež v návrhu komisie. Chceme zdôrazniť význam informovania dotknutých osôb, o e, spracovaní, o účele a o ich právach. Tieto informácie však musia byť poskytnuté v teréne migrantom a utečencom aj podľa veku a e, jazyka, ktorému rozumejú a musí to byť e, veľmi jasné bez nejakých právnych termínov zbytočných. Keď budeme mať toto nariadenie a budeme Eh, ho uplatňovať spolu s balíkom o inteligentných hraniciach, tak nebude cesta späť, pokiaľ ide o zber eh, a ochranu osobných údajov. Budeme môcť pomáhať iba zákonodárcom, aby eh, sa pokúsili nájsť dobré riešenia pri trialógoch, pri všetkých týchto dokumentoch. A uvedomujeme si aj posledný vývoj Čiže balík o inteligentných hraniciach a oznámenia komisie z minulého týždňa. Tieto iniciatívy súvisia s tou, o ktorej dnes hovoríme a ak sa budú uplatňovať, tak sa určite e, zmení veľa pri spracovávaní takýchto údajov e, od, od osôb z tretich krajín. Ale všetci takíto e, príslušníci tretich krajín, ktorí prichádzajú do EÚ, by však nemali byť videní ako prípadní podozriví. Chcem sa poďakovať e, za stanovisko, za jeho prezentáciu, chcem sa poďakovať aj komisie, aj holandskému predsedníctvu za diskusiu a za informácie e, o, o tom, čo súvisí so stanoviskom. Ďakujem pekne. Teraz ideme priamo k tieňovým spravodajcom. Prihlásilo sa asi 15 ľudí do diskusie. Vyhradil som na túto správu a spis dosť času si myslím, a, takže čas bude, ale naozaj ide o to, aby sa všetci e, dostali k slovu. Naviac sme trošku unavení. Je to prvý e, večer v Štrásburgu. A ešte máme jeden bod. Takže najskôr tieňovi za SAD Peter Niedermiller. Ďakujem. Pokúsim sa o stručnosť. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Pabriksovi za uh, návrh a ochotu spolupracovať. A predtým, ako prídem k e, podrobnostiam, tri všeobecné pripomienky. Poprvé, moja skupina všeobecne podporuje myšlienku vytvorenia E, Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ale e, nemalo by to slúžiť na to, aby utečenci ostali mimo EÚ. Nová e, agentúra by mala byť súčasťou globálneho prístupu k migrácii. Po druhé, návrh komisie je naozaj veľmi ambiciózny a na druhej strane to bolo vypracované rýchle, takže to nie je úplne jasné mm, na niektorých miestach a to treba opraviť. A úloha Európskeho parlamentu ako demokratickej kontroly nad agentúrou, ako aj rozhodovacie postupy, to je skôr marginálne. E, pri vnútre a spravodlivosti je Európsky parlament spoluzákonodárca a musí zohrávať tú úlohu, ktorá mu e, vyplýva zo zmluv. Uvediem niekoľko podrobností k šiestim dôležitým bodom. Prvý sa už spomenul. Zdieľaná zodpovednosť. To tu už odznelo. Návrh komisie vôbec nie je jasný, nie je jasné, kto je zodpovedný za čo, kedy a kde skladanie účtov za e, akcie agentúry e, spolu s členskými krajinami. To je príliš široké naformulované pri návratoch, ochrane údajov a vzťahoch s tretimi krajinami. Okrem iného, ja e, si cením úsilie pána Pabriksa to vyjasniť, ale podľa mňa to nestačí. Druhý bod, e, prílišné zameranie sa na návraty. E, má sa vytvoriť úrad pre návraty v rámci agentúry. E, išlo by o to aj pomáhať členským krajinám a dokonca by ich e, e, tento úrad mohol iniciatovať. To nie je správny odkaz a síce znamená to, že by táto nová agentúra by bola v podstate agentúrou pre návraty. A potom základné práva. Vítam návrhy komisie v tejto veci. Napríklad e, možnosť podávať stiažnosti, to je dobré východisko, ale ako už odznelo, znepokuje ma to, kto by niesol zodpovednosť za pošliapávanie základných práv. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prístup v tejto veci a potom záchranné e, akcie. Pri všetkých nových právomociach agentúry e, sa e, málo hovorí o jej zapojení sa na takýchto hľadaniach alebo záchranách alebo humanitárnych akciách na vonkajších hraniciach EÚ, malo by byť prioritné, aby takéto záchranné operácie naozaj pomáhali e, pri humanitárnych e, naliehavých situáciách. To musí byť súčasťou takéhoto e, európskeho integrovaného správovania hraníc. Malo by to byť jadro úloh tejto novej agentúry a potom štruktúra agentúry a úloha inštitúcií. E, v návrhu komisie výkonný riaditeľ zohráva veľmi silnú úlohu a správna rada by mala veľký vplyv na najháklivejšie e, témy. Aj rada a komisia majú zohrávať úlohu, ale zdá sa, že Európsky parlament je e, ponechaný bokom. Ak výkonný riaditeľ má mať takúto silnú úlohu, tak Európsky parlament by mal mať e, takú úlohu tiež aj pri vymenovávaní toho e, výkonného riaditeľa. A potom transparentnosť rozpočtová. Nová agentúra by v návrhu komisie, komisie mala veľké právomoci pri návratoch a na zaručenie toho, aby naše priority pre agentúru e, neboli obidené a bola rozpočtová transparentnosť, tak treba vytvoriť rozpočtové riadky podrobné, aby bolo jasné, koľko sa vynakladá prostriedkov na hotspoty, na návraty a na e, e, hľadanie a záchranu. Iba takýmto spôsobom sa môžeme informovanie rozhodovať o tom, či a koľko sa má prostriedkov agentúre pridať. Ďakujem, Peter. A za EKR Helga Steven, teraz ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pán e, predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy. Dúfam, že doterajšia práca svedčí aj o budúcej spolupráci e, v kontexte vyjednávaní. Nám no všetkým je jasné, že toto všetko nariadenie je niečo, čo musí byť e, kvalitné a rýchlo schválené. EÚ si nemôže dať ešte ďalší rok a E, musíme mať všetky potrebné nástroje na to, aby sme sa vysporiadali s súčasným, súčasnými tlakmi a nadchádzajúcimi. EÚ potrebuje mechanizmus na ochranu európskych hraníc, na rozhodné konanie a zníženie rizik pri dobrom fungovaní šengenského priestoru. EKR e, podporuje návrhy spravodajcu z veľkej časti. Ide o to mať rovnováhu medzi komisiou a Frontexom, aby mohli pomôcť členským krajinám pri nedostatočnej ochrane vonkajších hraníc, ale pri rešpektovaní zvrchovanosti. Preto podporujem koncept, že akýkoľvek zásah komisie a Frontexu, to by malo byť schválené eh, kvalifikovanou väčšinou na rade. Frontex by nemal E, klásť dôraz na pomoc členskej krajine, ak by bola proti iniciatíve, ale musia byť dôsledky pre tie členské krajiny, ktoré by e, odmietli e, pomoc, ale malo by to dopad negatívny na inú členskú krajinu a preto v takejto situácii členské krajiny, ktoré majú s takouto e, krajinou spoločnú hranicu, by mali mať možnosť zavrieť šengenský priestor. E, treba využiť synergie to by mohla byť pridaná hodnota a mať teda e, väčší súlad e, pri spravovaní vonkajších hraníc EÚ. Treba však jasne hovoriť o dopad na zdroje jednotlivých členských krajín, napríklad e, zdieľanie informácií, dohľad, telekomunikačné služby, budovanie kapacita, zdieľanie. Potom kľúčový prvok pre nás všetkých, to je zdelanie informácií členskej krajiny si musia navzájom vymeniať informácie, ak sa skonštatujú nejaké nedostatky pri dohľade nad e, hranicami. Je teda dôležité, aby členské krajiny naozaj e, poskytovali informácie do relevantných európskych systémov. Potom e, monitorovanie a vyhodnocovanie e, zraniteľnosti, to je v návrhu a je to dôležité. E, EÚ musí vytvárať politiky, ktoré e, môžu e, predchádzať a umožňa sa adaptovať, nielen reagovať, e, pretože súčasná kríza už možno nebude mm, krízou zajtražka alebo 50 rokov a preto musíme mať ambicióznu revíziu a mechanizmus prehodnotenia, aby eventuálne odstraňovanie nedostatkov netrvalo príliš dlho. Takže ešte raz sa chcem poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu a teším sa na našu budúcu spoluprácu. Ďakujem za pozornosť. Teraz Natalie Grisbeck za ALD, tieňová spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Pár slov na úvod, aby som povedala, čo si myslí naša politická skupina, pretože to možno nie je úplne v duchu toho, čo povedala predrešnička kolegyňa Helga. Iba pripomeniem možno niečo e, zásadné a síce, že pri šengenskom priestore sme viacerí presvedčení o tom, že prežije iba ak vonkajšie hranice budú účinne chránené, zaručené a je tu istá trpká irónia, pretože e, toto sme museli zistiť 30 rokov po vytvorení toho šengenského priestoru. Je to však jasné, ak chceme zachovať e, slobodu pohybu Európanov, to je jeden zo základných výdo, výdobytkov a jeden z najviditeľnejších e, toho, čo robí EÚ. Ak e, chceme zachovať e, Európu ako priestor bez vnútorných hraničných kontrol, tak musíme za každú cenu posilniť ochranu e, vonkajších hraníc EÚ. Je to e, otázka prežitia pre Európu a Európanov, nielen e, hospodárske subjekty, ale vlastne pre e, občanov, ktorí e, chcú mať spoločnú identitu, ale napriek tomu v rozmanitosti. Takže ako teňová spravodajkynia za moju skupinu chcem zdôrazniť, že podporujeme návrh nariadenia, ktorý má vytvoriť túto Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. Podľa nás je to akýsi prvý krok nevyhnutný, ale ktorý sa uberá správnym smerom. Ide o to dať európsky rozmer eh, vonkajším hraniciam. Ale eh, netreba si nič nahovárať a eh, to poviem predtým, ako budem hovoriť o ďalších bodoch, ktorí budú aj pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhoch. E, niektorí lídry hovoria o, o pohraničnej stráži ako akom si všelieku. E, to všetky naše ťažkosti e, s migračnou krízou neodstráni ani na území EÚ, ani na vonkajších hraniciach. A v mojej skupine viacerí žiadame prehodnotenie systému Frontex a to už dlhé roky. Mali by byť posilnené, skonsolidované právomoci, dostatočný rozpočet taktiež. A to je dôvod, prečo nás čaká ešte riadny kus cesty a taktiež už dlho čakáme vytvorenie tejto skutočnej Európskej pohraničnej stráže. Takže konečne sa to uberá správnym smerom, my to podporujeme a ešte stručne niekoľko bodov. Ten federálny skok vpred to navrhla komisia, čiže akási možnosť priamého zásahu do právomocí členských krajín, ak by bol ohrozený šengenský priestor. Ehm, my by sme viacerí chceli lepšie pochopiť, ako by sme mohli obísť e, to odmietnutie niektorých členských krajín. Potom ďalší návrh, e, stredisko na analýzu rizik a taktiež mechanizmus e, hodnotenia zraniteľnosti hraníc členských krajín. Ja chápem, aký je medzi týmito dvoma vecami rozdiel, čiže neustály dohľad na situáciou a potom možnosť eh, spustiť eh, mechanizmus zmysle článku 18, ale eh, rozmýšľam nad týmito dvomi ustanoveniami, ktoré sa možno zdajú byť trošku e, duplicitné. Neviem, či by nestačilo jedno stredisko a to by riešilo situáciu v skutočnom čase. A ešte tretí bod, to je dôležité pre e, spravodajcu a chcem sa mu e, pri tejto príležitosti poďakovať za účinnú, rýchlu prácu, aj za koordináciu a zmierovacie e, snahy. Ja si ako on želám mať e, účinnú agentúru, ale Dobre, teraz nejde možno o, o duplicitu, ale o opak. Zrušenie tej uh, dozornej rady. Uh, ja potom rozmýšľam, ako bude zaručená rovnováha právomoci v agentúre. Možno, no, že by to malo dopad na pôvodný návrh komisie. A nechcem tu hovoriť príliš dlho, pretože tu už spomenuli niektorí predo mnou. Uh, ale predsa len sú tu ešte dôležité e, body, ktoré sú nedostatočne jasné, napríklad záchranné akcie, potom e, ten úrad pre návraty, ochrana základných práv taktiež. To sa tu už jasne spomenulo teda agentúra o tom hovorila. Ďakujem pekne. Uh, uh, ďakujem a tieňový spravodajca. Pán Skákeler, pani Skákeler. Hm, chcete ísť najskôr vy? Prepačte, ja sa ospravedlňujem, už som troška unavený. Bolo to takto napísané, vidíte to takto napísané v tom e, zozname. A, takže Marina Albio za skupinu UE. Ďakujem. Nuž, e, pokiaľ ide o GUE, my sme v podstate nikdy toto e, nechápali. Frontex tu nie je na zachraňovanie životov. Je to agentúra na ochranu hraníc a kontrolu hraníc, takže pre ňu sú vlastne migranti prakticky nepriatelia. Toto je základný prvok Frontexu a vlastne s tým súvisí kriminalizácia a migrácie. A tento návrh vlastne zmení Frontex na orgán, ktorý je ešte menej ľudský, ktorý ešte menej bude chrániť ľudské práva. Takže tu sú také dôsledky, to sú, toto sú dôsledky, ktoré treba vnímať. A túto rozpravu nemožno vnímať mimo kontextu. Veď tu predsa ide o tisíce ľudí, ktorí žijú v neľudských podmienkách umierajú na stredozemnom mori e, tisíce e, deportovaných ľudí. A toto sú dôsledky vlastne modelu Frontex, alebo celého toho modelu, ktorého súčasťou je Frontex. Teraz nepotrebujeme viac hraničných kontrol, ani viac e, policajtov na hraniciach a ani externalizáciu hraníc, do ktorej sú zapojené krajiny ako Turecko. My potrebujeme e, bezpečný a právny prístup do Európy, aby ľudia neriskovali svoje životy na mori, aby sa rešpektovali ľudské práva. A nič z toho v tomto návrhu nevidím. Ani nie je jasné, či informácie o právach a sťažnostiach budú poskytované či tí ľudia budú teda, e, čo sa s tými ľuďmi na hranici stane, či budú deportovaní do Turecka a podobne. Tu v podstate sa navrhuje, aby sa mi, s migrantmi e, zaobchádzalo ako s, so zločincami. Toto vlastne prepája, a tu sa uvádza do vyslosti migrácia a e, nedostatočná bezpečnosť. E, uvádzajú sa tu v podstate paralely migrantov a teroristov. Toto nie sú ale nepriatelia, toto sú ľudia, e, ktorí jednoducho hľadajú lepšiu budúcnosť pre svoje deti. A e, v podstate toto právo im tento návrh upiera. My v skupine GUE nesúhlasíme s cieľmi ani duchom tohto návrhu, ktorý sa týka nového Frontexu. Zdá sa, že rada v podstate navrhla len zmenu názvu, ale v podstate to bude agentúra pre návraty, deportácie, nútené presídlovanie. A toto je v podstate e, zločin. deportácie aj násilné no presídlovanie To sú e, zločiny proti ľudskosti. Takže v podstate my by sme boli za to, aby sme sa zbavili celého tohto návrhu. Ďakujem, pani hovorí. Ďakujem vám, pán spravodajca, eh, pán predsedajúci. Ja eh, mám veľmi eh, konkrétne otázky na komisiu, ak teda má ešte čas na odpoveď. Článok 26. Vy sa tu odkazujete na to, že Frontex by mal poskytovať členským štátom informácie, najmä o tretich krajinách návratu. Nie je, to ale, nie je tu ale jasné, aké informácie by sa mali poskytovať. E, informácie o všeobecnej situácii, alebo aké situácie, aké informácie máte na mysli. A potom tu komisia, hovoríte vo svojom návrhu o oblasti hotspotov. V čom sa to líši od tých hotspotov, ako to e, poznáme dnes? Sú to alebo nie sú to hotspoty teda? Takže to sú dve konkrétne otázky na komisiu. My, zelení, určite predložíme niekoľko, a možno aj viac hm, pozmenujúcich návrhov, hoci už e, sú tam otázky, ktoré sa v podstate premietli do textu na základe diskusí tieňových spravodajcov. Je dôležité posilniť rolu vyhľadávania a zachraňovania, to hovorili kolegovia, a takisto aj tie pobrežné, e, alebo teda tej, tej pobrežnej e, stráže a takisto posilnená rola parlamentu pri výbere výkonného riaditeľa Frontexu, aby mal mať väčšie právomoci. A je podľa nás dôležité, aby e, neboli umožnené návraty do tretich krajín. Návraty z tretich krajín, áno, ale e, to znamená ľudia, ktorí sú z tretie, v tretej krajine a potom sú vrátení do štvrtej krajiny, tak to E, by znamenalo, že e, ochrana akýchkoľvek základných práv e, by bola veľmi ťažká a ťažko by sa kontrolovala. Potom otázka zodpovednosti. Myslím, že to bol vždy jasný problém Frontexu, že v podstate neboli stanovené jasné pravidlá pre to, akú má zodpovednosť. No a mechanizmus e, sťažnosti. My to chceme e, zosúľadiť e, s tou správou, ktorá sa toho týka, takže toho sa budú týkať naše pozmenujúce návrhy. A určite predložíme aj návrhy týkajúce sa možnosti intervencie Frontexu do situácie v členských štátoch. Mali by sme maximálne zohľadniť názor EPS. Bohužiaľ, um, nebolo dosť e, času na to, aby e, sa e, vyhodnotil dostatočne návrh EPS. Na to treba skutočne vysadiť viac času. A pokiaľ ide o predmet toho textu, tu sa hovorí o tom, že Frontex má na starosti aj vnútornú bezpečnosť, pán Leželi, aj, komisia, aj komisia teda by mi mohli odpovedať na túto otázku. Samozrejme, napríklad pašovanie e, zbraní je súčasťou toho. Takže ako to e, vnímate, ak teda hovoríte, že Frontex by mal zabezpečiť e, vnútornú bezpečnosť a e, hovorilo sa tu aj o rozpočte. Samozrejme, to má isté dôsledky, lebo Frontex má mať nové kompetencie a e, ak to dopadne tak, ako to navrhuje komisia, viac menej, aké predpokladáte, že budú rozpočtové nároky Frontexu na rok? Ďakujem. E, pán Kraus za FTD. E, tu nie je, takže pani Fandak bude hovoriť zaň. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo a ďakujem za informácie. Je toho pomerne veľa, čo musíme ako informácie zaregistrovať, e, pokiaľ ide o tie vonkajšie, ale aj vnútorné hranice Zdá sa, že je to nevyhnutné v prípade, keď sa zdá, že celý ten e, systém hrozí kolapsom. A Frontex, e, hoci má mať na starosti ochranu vonkajších e, hraníc, tak 90 svojho času trávi práve vyhľadávaním a záchranou. A máme tu ešte námorné hranice, a čo budeme robiť e, s nimi v súvislosti práve s vyhľadávaním a záchranou? Hovorí sa tu, že to neovplyvní e, národnú zvrchovanosť, ale opak je pravda, lebo tento úrad môže konať na teritóriu národných štátov, ak niečo tam teda podľa nej nebude, e, ten, nebude fungovať. Ale ako sa bude rozhodovať, že došlo k určitým nedostatkom alebo že sa niektoré veci nerobia dostatočne na, úrodni, na, na území konkrétneho štátu? Takže prakticky vzaté, ale aj ekonomicky vzaté, ako sa to bude robiť? No, my vo Švédsku chceme vrátiť 80 tisíc ľudí v nasledujúcich dvoch rokoch. Pomôže nám Frontex prakticky a ekonomicky? E, toto je ďalšia otázka, ktorú chcem položiť. A v prvom rade sa domnievam, že e, členské štáty by mali sami mať kontrolu nad svojimi národnými hranicami a Frontex by mal chrániť e, externé hranice. Pán Lebreton, ENF, prosím. Ďakujem, pán predseda prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Pabriksovi za to, že tak účinne viedol práce. Ide o bezprecedentnú migračnú krízu v EÚ. Agentúra Frontex vôbec nebola v stave jej čeliť, dokonca ukázala, že je úplne neúčinná, takže ide o to nahradiť ju novou agentúrou, e, Európskou agentúrou pre pohraničnú stráž. Pôvodný Text bol znepokojujúci pre zvrchovanosť členských krajín. Vďaka e, práci pod taktovkou pána Pabriksa sa to zlepšilo, napríklad e, zrušenie dozornej rady v agentúre, to bude trošku menej byrokracie, to ma teší. Taktiež sa veľmi zdôrazňovalo to, že agentúra má pomáhať členským krajinám a nie im konkurovať. Je tam výraz eh, assistance vo francúzštine, pomoc, je to eh, skromné a teda ide to správnym smerom. A teraz je jasnejšie, že agentúra bude pred radou aj Európskym parlamentom zodpovedná a taktiež eh, vyhodnotenie zraniteľnosti postupy týmto dvom inštitúciám a potom styční dôstojníci, to sú akísi špioni agentúry, ak to tak môžem úprimne povedať, tak tí už e, nebudú vo všetkých členských krajinách, pretože sa to bude týkať iba e, členských krajín s vonkajšou hranicou. To sa oberá správnym smerom, ale nestačí to, keďže e, sa tam naozaj zasahuje do zvrchovanosti členských krajín. Tí styční dôstojníci naďalej sú vo všetkých členských krajinách, takže e, sú to akísi špioni v členských krajinách. Potom vyhodnotenie zraniteľnosti agentúrov, to je taktiež nepriateľné podľa mňa. Keď členská krajina má ťažkosti, tak je, je legitimné o tom hovoriť so susednými krajinami a eventuálne hľadať spoločné riešenie, ale situáciu e, členskej krajine dať pod e, kontrolu agentúry. To je nepriateľné. O to viac, že vyhodnotenie zraniteľnosti by mohlo mať konkrétny dopad na rozhodnutia výkonného riaditeľa, ktorý by žiadal od krajiny nápravné akcie. Ďalšia vec, ktorá je nepriateľná, e, rezerva pre rýchle zásahy, ide opäť o prílišnú centralizáciu prostriedkov. Eh, ja si myslím, že by bolo skôr eh, možné žiadať o pomoc inú členskú krajinu, ale bez toho, aby eh, bola takáto výslovná rezerva. A potom ten článok 18, ktorý je najproblematickejší, naliehavé opatrenia. A EU to v podstate umožňuje nejak autoritatívne zasiahnuť, ak by členská krajina nespravila to, čo jej ako nápravné e, opatrenie agentúra predpíše. Ale treba vzdať hold pánovi Pabriksovi, pretože pôvodne komisia e, konala formou e, vykonávajúcich aktov, ale teraz je to rada s kvalifikovanou väčšinou, je to oveľa lepšie, aj keď je to stále e, zásah nepriateľný do zvrchovanosti členských krajín v mojich očiach, v očiach mojej politickej skupiny. Ešte všeobecnejšie, 21. E, 21. E, storočie to je návrat zvrchovaných národov a tento dokument to ignoruje, takže Eh, podpory akurát euroskepsu v členských krajinách. Videli sme to nedávno v Holandsku pri referende, čo skoro bude ďalší referendum o Brexite a teda všade eh, silne populistický, ako vy hovoríte, eh, hlas, ale v podstate je to hlas zvrchovanosti. Waiting, yes. Ďakujem vám, že ste taký trpezlivý kolegyňa a kolegovia, ale predsa len e, mohli by ste dodržiavať ten limit rečníckého času dve minúty a by som mohol dať ešte potom slovo aj komisii, e, predsedníctvu rady a možno Frontexu a, a zda aj spravodajcovi na konci. Takže by som vám bol veľmi vďačný. Takže pán Kreliu, e, ďakujem pán eh, predseda. Ja by som chcel takisto pánu Pabriksovi poďakovať za eh, túto správu. Eh, skutočne situácia vyžaduje od parlamentu rýchlu odpoveď a chcem podčiarknúť aj to, čo povedal on, komisia a mnohí kolegovia. Je to krok správnym smerom, ale nerieši to všetky naše problémy a musíme prijať aj iné opatrenia. Mám štyri také pripomienky. Poprvé, pod, treba počiarknúť, že sú rozdiely medzi novým hodnotiacím systémom Schengenu a hodnotením e, zraniteľnosti, o ktorej sa hovorí e, e v tejto správe. Oni sa navzájom nenahrádzajú, chcú oba zvýšiť dôveru členských štátov treba jasne povedať, aký je rozsah pôsobnosti týchto nástrojov a vzájomná komplementarita. Súhlasím s kolegami v tom, čo povedali. Ten systém hodnotenia zraniteľnosti, tam treba zdôrazniť, že tu skutočne e, padá dôraz na novú agentúru, takže to nie je to, čo bol ten starý systém. A po druhé, tzv. pozastavenie e, šengenského priestoru musí byť považované za e, krajnú možnosť, ale, ktorý sa už, ale s ktorou sa už ráta v tom šengenskom kódexe. A e, toto nariadenie nesmie poslúžiť na to, aby sa ten mechanizmus, ktorý už existuje právne, obchádzal, aby sa teda e, obchádzal tento nástroj, ktorý už máme v inom právnom nástroji. Po tretie, e, tá pohraničná pobrežná stráž v budúcnosti musí mať aktívnejšiu rolu pri návratoch. Dôveryhodná politika návratov je druhou stránkou tej istej mince, to znamená tej, tej azylovej e, politiky. A napokon, pán predseda, Chcem upozorniť eh, komisiu aj pána Dekostu na toto. Treba jasne povedať, že táto nová agentúra musí byť spojená s nariadením 656 2015, eh, ktoré sa, eh, ktoré sa týka ochrany a dohľadu nad vonkajšími hranicami a námornými hranicami, ktoré vykonáva, e, e, kde teda e, je zapojený Frontex, najmä pokiaľ ide o vyhľadávanie a záchranu. Takže toto prepojenie s nariadením 656 2015 by malo byť automatické. V nariadení o tejto agentúre by malo byť jasne povedané, že táto agentúra skutočne je viazaná e, ustanoveniami nariadenia 656 2015. Ďakujem. Nuž, e, ja mám také rozporuplné e, pocity. Všetci vieme, že treba chrániť e, hranice a že zároveň treba hľadať riešenia, ale na druhej strane ešte stále nemáme jednotný názor na azylovú politiku a nezdá sa, že by sme mohli o tomto novom systéme mohli rozhodnúť bez toho, aby sme vedeli, ako budeme, akú budeme mať spoločnú azylovú politiku. Sú to áno dve stránky e, tej istej mince. E, takže je to spoločný azylový systém, alebo je to nová firma Solidarity, alebo čo to je? Rozsah pôsobnosti na druhej strane tohto všetkého takisto nie je jasne definovaný. E, pobrežná stráž, samozrejme, e, to má rôzne funkcie v rôznych štátoch. Má to slúžiť len na čelenie e, migračnej vlne, alebo to má mať ešte iné funkcie. Takže aké je tu riešenie? A keď sa pozrieme na európske alebo šengenské hranice, je tu úplne iná situácia, keď sa pozrieme na hranicu s Ruskom a na hranicu v Sredomorí. Tam sú iné problémy, iné riešenia. Takže e, e, bývalý minister ochrany e, Lotyšska veľmi dobre chápal situáciu na hraniciach e, no, Ruska, Polska, Polska a Lotyšska a podobne. Ale to bola úplne iná situácia a myslím, že treba jasne povedať, e, že tu e, nejde o tento typ hrozieb, vojenských hrozieb, lebo my máme samozrejme, tam máme NATO, ktoré sa tým zaoberá. Takže systémový pohľad e, na vzťah medzi azylovou politikou a týmito pobrežnými strážami, to je niečo, čo je veľmi potrebné. Na jednej, jedna vec je dostatok ľudí na ostrahu hraníc, ale na druhej strane tu máme naliehavú potrebu e, technických riešení. To vidíme napríklad v Grécku. A samozrejme na, nakoniec, e, ale je to veľmi dôležité, ochrana údajov Takže e, tu treba rozhodnúť, aké údaje potrebujeme a na čo. V prípade migrácie to nie sú len údaje, ktoré budeme používať e, počas troch mesiacov v tých naliehavých situáciách. Budeme ich mať, potrebovať ďalšie tri mesiace alebo ďalšie tri roky takže aká vlastne databáza má existovať na základe zberu takýchto údajov? Budeme potrebovať tie údaje naďalej pre ďalšiu relokáciu, integráciu a podobne. Takže tu máme veľmi, veľmi veľký počet nejasných e, bodov, Takže skutočne ako nejaké spoločné riešenie treba ešte nájsť. Mari Kristín Veržia. Na tomto výbore máme čím ďalej tým surreálnejšie diskusie, pretože hovoríme, že to, čo znamená viac Európy, je dobré a potom iní hovoria, je to dramatické, škodí to právomociam členských krajín. Ja myslím, že Dôležité je vedieť, kto bude robiť čo pri tomto dokumente. Vieme, že členské krajiny si chránia svoje kompetencie, eh, hlavne eh, pri základných právach, ale potom sa to môže zmeniť, keď je nejaký problém s terorizmom, tak je to EÚ, ktorá zlyhala, a e, Európsky parlament musí schváliť e, rýchlo PNR. E, ja som sa na tým zamyslela v kontexte parických atentátov, by to nebolo nič zmenilo. Samozrejme, že som pobúrená, ale nič by to nebolo zmenilo. Potom kríza migrantov, ťažkosti na hraniciach, treba si položiť otázku, kto hranice chráni, či EÚ alebo členské krajiny, kde sú ľudské prostriedky a finančné 13 miliard od roku 2000 na zvýšenie bezpečnosti hraníc. My sme mali však kontrolovať využitie prostriedkov týchto, e, týchto prostriedkov. Neviem, či si klademe dobré otázky. Ak by sme niečo mali spraviť, tak potom na to, aby sme zabránili tomu, aby migranti a hlavne utečenci, 60 miliónov ich je na celom svete. EÚ e, by mala prijať e, milión 0,2 svojho obyvateľstva. Vraj e, ju to veľmi poznačí. To je svet naopak. Článok 18 by nemal overovať, či členské krajiny eh, kontrolujú svoje hranice, ale či zvyšné členské krajiny eh, rešpektujú medzinárodné a európske právo, čo sa týka ochrany práv eh, migrantov a hlavne utečencov. A tu Európsky parlament by naozaj posunul veci dopredu a nemali by sme sa hrnúť len dopredu. Nič to nevyrieši a potom príde ďalšia etapa. Thank uh, Christine Revo Dallon Bonnefoy, please. Christine Monteloy. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že, že mnohé tu už odznelo, hlavne kolega Peter. Vrátim sa k téme ku ktorej som sa už viackrát vyjadrila na výbore a podľa mňa je dôležité mať e, tam pozmenujúce, doplňujúce návrhy, pretože to zatiaľ v správe absentuje spolupráca s tretimi krajinami napríklad a pracovné zmluvy článok 53 návrhu nariadenia tvrdí, že nová agentúra bude môcť spolupracovať s príslušnými úradmi tretích krajín, tak ako to už teraz môže robiť Frontex, ak by sa mali e, rešpektovať základné práva na oboch stranách, tak pri migrantoch ako žiadateľov o azyl, tak treba povedať, že nemáme žiadnu možnosť si to overiť a nie je to záväzné, ako e, povedal Peter Niedermayer. Aj tu by mala byť skutočná parlamentná kontrola týchto dohôd. Mali by byť e, informácie o uplatňovaní. Agentúra by mala e, každý rok podávať správu v tejto veci a nielen komisia by mala schváliť tieto dohody, ale aj parlament podľa mňa. To by zvýšilo transparentnosť a zaručilo demokratickú kontrolu a malo by sa to týkať aj financovania projektov technickej pomoci v tretich krajinách. A treba jasne upresniť, že spracovávanie sťažností o základných práv, že sa to bude vzťahovať aj na e, pracovné zmluvy. Je to žiadosť Európskeho parlamentu v uznesení z decembra o e, správe špeciálneho spravodajcu. Nemôže to byť len symbolické, musia to byť skutočné sankcie pri porušení základných práv a potom e, pozorovatelia tretích krajín, ktoré budú budú prizvaní na spoločné akcie aj oni by mali byť zapojení. A treba posilniť aj článok 35 o príprave jednotlivých pracovníkov tejto stráže. Mali by mať všetky nástroje na to, aby sa mohli postarať o zraniteľné skupiny, hlavne obete obchodovania s ľuďmi. Ana Gomez. 2000... V roku 2013 som bola autorkou e, správy pre podvýbor e, v námornom rozbore spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky a už tam som vyjadrila, aby sme mali Európsku pobrežnú stráž, ktorá by mohla mať, vykonávať občianské aj vojenské schopnosti alebo úlohy. Ale som úplne šokovaná, čo teraz sa v tomto projekte navrhuje, aké účely, lebo čo? Máme e, obchodovanie s ľuďmi na námornej hranici? Jasné máme, ale o tom sa nehovorí. Máme tiež aj obchodovanie na pozemnej hranici? Áno, ani o tom sa nehovorí e, znečisťovanie e, ropnými škornami, trápi nás to? Nie. Hrozby na udalostiach, kritických miestach a podobne. O tom sa nespomína. Jediné, čo, čo tu ide, je deportovanie ľudí, migrantov a, a utečencov. To je naozaj strašné. A ja teda si myslím, že to je strašné, o čo tu ide. Ide v podstate, my tu navrhujeme agentúru na deportovanie ľudí, žiadna záchrana ani vynadávanie ľudí. A napriek tomu, že už máme aj v tejto chvíli povolenie alebo máme operácie na mori, ktoré prebiehajú, ktoré už zachránili 9 tisíc životov za posledný rok len, pretože táto misia je vedená medzi, na, medzinárodným námorným právom a tam je záchrana absolútne podstatným prvkom tejto misie. Takže toto je dokonca ešte aj menej než tá vojenská záchranná operácia, ktorá je, ktorá za, či, pričom okrem má síce zachránila mnohé životy, ale zároveň už ide na hranici svojich možností, pretože teraz vlastne obchodníci v podstate volajú túto stráž, aby prišla a zachránila týchto ľudí a naložila si ich na loď. Preto ja som za túto Európsku pobrežnú stráž, ale nie za to, ako sa to tu navrhuje, nie s takýmito vlastnosťami. A v tejto chvíli, osobitne v tejto chvíli, keď už tu máme tú dohodu s Tureckom, ktorú som absolútne presadzovala a potom, čo som bola v Grécku pred minulý víkend, sa mi zdá, že to nie je len nelegálna a neremorálna zmluva, ale ešte aj nepraktická. A o čo nám ide? Chcem zachrániť Schengen, vidím komisiu, až aby niečo urobili proti tým členským štátom, ktoré e, zničia Schengen tým, že stavajú hranice a bránia aby tieto hranice mohli byť naďalej otvorené a tým vytvorili tú obrovskú krízu v Grécku. Takže neoklamme sa tu navzájom. Toto je hamba. Ja som proti takejto eh, pohraničnej eh, agentúre, pretože toto je agentúra, ktorá je určená na deportáciu ľudí. Pani sa Bild, ja počula som, čo hovoria kolegovi, ale ja by som chcela sa vyjadriť, ako ja toto vnímam. Máme tu situáciu, kde potrebujeme mať jasnú kontrolu a silnejšiu na vonkajšej hranici. Sú tu niektoré členské štáty, ktoré sú pod veľkým tlakom a majú ťažkosti zabezpečiť túto, tento, túto kontrolu a toto je nástroj solidarity, aby sa spoločne z Frontexu stalo agentúra, ktorá bude bojovať e, proti obchodníkom s ľuďmi a prevádzačom a e, bude zachraňovať ľudí s tým, že bude mať väčšie inštitucionálne právomoci a väčšiu a lepšiu výbavu a bude mať podporu členských štátov v ochrane hraníc. A tu súhlasím s kolegom, že tu je ale treba potrebnú väčšiu jasnosť a preto vítam správu pána Pabriksa, pretože naozaj vnáša jednoznačnosť, aké sú kompetencie medzi európskymi štátmi a agentúrou. Prejdem k jadru veci, zabezpečenie zvrchovanosti členským štátom, pričom poskytnúť maximálnu podporu existujúcej inštitúcii. Ja si myslím si, že táto v tejto správe sa nám podarilo dosiahnuť túto rovnováhu, lebo rada prijala rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou a príslušný členský štát musí súhlasiť s operačným plánom agentúry a nemôžu tie nanútiť tento plán. Takto to vnímam ja. Ale v čom potrebujem viac jasnosti od pred, spravodajcu je e, že keď členský štát nie je schopný zabezpečiť efektívnu ochranu vonkajšej hranice a neuplatňuje operačný plán, potom rada ako poslednú možnosť môže odporúčiť na báze návrhu komisie jednému alebo viacerým členským štátom, aby opätovne zaviedli hranice na obdobie do 6 mesiacov. A teraz je to moja otázka, že či toto nahrádza možnosť využiť Európsku hraničnú stráž a je tu možnosť e, opätovne zaviesť hranicu bez diskusie s krajinou. E, to je otázka, ktorú by som chcela jasnosť. A ja musím povedať, že vítam túto novú agentúru alebo tento rozšírený Frontex, ktorý by mal ale pomáhať potom členským štátom v navratoch. Ale nedá sa to robiť bez toho, aby tu nebolo rozhodnutie o návrate zo strany členského štátu. A tiež vítam aj tento nový mandát Frontexu, a že to zároveň bude predstavovať úrad základných práv, to je veľmi dôležité, ale to tiež treba objasniť a to, ako presne budú členské štáty zaviazané poskytovať pohraničnú stráž, e, technické zariadenia a všetky tieto prostriedky pre agentúru. Ja veľmi rada budem spolupracovať s ostatnými na tejto veľmi dôležitej téme a poslednou rečničkou je pani Spinelli. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, nevidím celkom moju Európu, že by bola chránená touto hraničnou policiou či hraničnou strážou alebo touto agentúrou, ktorá by sa, o ktorej tu niekto hovorí, že je to deportačná agentúra. Je to naozaj úžasné toto počúvať, že ľudia toto hovoria o Európe, pričom tu máme európsky projekt, niečo, čo by malo byť efektívne a rýchle Myslím si, je treba hlavne doplniť také prírodné mená ako napríklad e, spravodlivé, férové, rešpektujúce, pokiaľ ide o ľudské práva. Lebo pokiaľ ide iba o efektívnosť, tak e, efektívnosť patrí do ekonomiky. Ja by som sa chcela spýtať pána Pabriksa a poďakovať mu aj za správu. A chcela by som sa poďakovať aj pánovi Ledgerimu z Frontexu pretože sú tu niektoré veci, o ktoré, na ktorých mne záleží v prípade aktualizovaného Frontexu a teda úlohy, alebo ten, ktoré, aký manevrovací priestor, aký budú mať eh, tie jednotlivé E, jednotky, ktoré budú môcť zasahovať e, v jednotlivých členských štátoch v prípade návratov, aj keď s tým nebude príslušný štát súhlasiť. Aj keď dokonca členský štát bude proti tomu, aby tým niekoho sa vrac, niekoho ho vracali. Takže môžete nám toto trošku viac vysvetliť? Pretože ak ak by tu sme chceli urobiť nejaký taký akože federálny krok vprod, pred, ako povedala kolegyňa Zalde, myslím si, že takéto veľké kroky sú v podstate na báze centrál, alebo vedú k väčšej centralizácii a nemajú práve že nič e, dočinenia s federalizmom. To je jedna vec. A druhá vec, tie konkrétne právomoci, pretože sa zdá, E, trošku zmetočné, že ten boj, alebo sa tu za, za, boj proti terorizmu s e, azylovou politikou. Ja tomu vôbec tomu nerozumiem, keď pán Ledgeri, že treba sfúzovať prvý a druhý pilier, tak ja by som chcela presne vedieť, že čo tým myslí. Keďže ja nevidím žiadne ochranné ustanovenia. Takže agentúra s jediným e, úradníkom, ktorá sa zaoberá všetkými týmito e, právami a podobne. Ako to môže všetko zvládnuť e, na vnútornej aj vonkajšej úrovni aj v rámci boja proti terorizmu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Barbara. A konečným rečníkom je Birgit Cipel. Poslednou rečníčkou je Birgit Cipel. Ďakujem pekne, pán predseda. No už veľa vecí už bolo spomenutých, budem stručná. Ak všetci súhlasíme s tým, že vonkajšie hranice členských štátov sú európskymi, tak určite každý z nás má nejakú zodpovednosť aj v tom, aby sme mali. A myšlienka Európskej agentúry je síce fajn, ale najdôležitejší je cieľ tejto agentúry. Toto nie je jasné. Ak chceme mať Európsku agentúru, potom musíme mať viac spoločných pravidiel a viac a lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, inak nebude možné, aby tí ľudia tam pracovali v takejto agentúre. Chcem sa sústrediť na tri oblasti ešte k tomu, čo povedali ostatní. Súhlasíme, že potrebujeme v tejto agentúre mať rôznych expertov v oblasti jazykovej, migrácii, v zločineckej činnosti. Niektorí budú pracovať priamo v agentúre, niektorí budú pracovať v členských štátoch a budú vzdelané na hranice a podobne. Hovoríme tu o prístupe k databázam. Hovoríme naozaj o situácii, keď všetci títo rôzni experti budú mať kedykoľvek prístup k akejkoľvek národnej databáze alebo nejakej európskej databáze kedykoľvek za pre hociaký účel. A aká to bude databáza, alebo aký to bude prístup, to bude prístup ako bez, cez všetky privilegia, alebo e, na jedno kliknutie, alebo ako. Potom je tu otázka, podľa mňa agentúre chýbajú určité právomoci a myslím si, že aj pán pre, síce reš, samotný riaditeľ si myslím, že absolútne zabúda na demokratickú kontrolu. A ďalšia otázka je, že e, nedá sa, Predsa chceme rýchle rozhodnutie, ale aký zmysel má rýchle rozhodnutie, keď implementácia do praxe zo strany členských štátov koncom chýba? mešká. Tak ako si môžeme myslieť, že keď pošleme ľudí z jednej do druhej krajiny, bude fungovať? Keď už teraz vidíme, že členské štáty neposielajú do Grécka e, ľudí, aby tam zabezpečili registráciu. My hovoríme stále, že treba registrovať všetkých, kto sem prichádza, pričom aby sme vedeli, kto sem prišiel, ale členské štáty nie sú ochotné to podporiť. Ale ako môžeme potom veriť, keď e, máme len takéto maličký e, kúsok zákona a ani ten nefunguje v praxi? Tak e, podľa mňa, ak chceme niečo vytvoriť, takúto agentúru, kde sa budeme sústrediť na dobrú legislatívu a nie na rýchlu legislatívu. A posledná otázka je, že kto za to bude platiť posielanie týchto ľudí z jednej do druhej krajiny to sa všetko bude platiť zo súčasného európskeho rozpočtu, nož tak potom prepačte, kladem si otázku, čo za suma potom zostane v európskom rozpočte pre všetky tie ostatné oblasti, ktoré, pre ktoré my potrebujeme peniaze. Takže je tu x otázok na zodpovedanie. Dobre, no, tak ja to sa pokúsim zhrnúť v tom, čo povedala tam, kde končila pani Sipel. Určite samotné rozpočtové dôsledky, to je samostatná kapitola na diskusiu, ale určite netreba zabúdať, že členovia aj tie spravodajcovia veľmi jasne vyjadrili e, svoje stanoviská a svoje názory aj z svojej politické skupiny. Poskytli dobrú spätnú väzbu spravodajcovi. A keď sa pamätám, že aj keď viem, že všetci sú unavení a je pondelok večer v Štrasburgu, ale bolo veľmi dôležité, aby sme tomuto venovali dostatok času. Teda by som ešte požiadal spravodajcu, aby sa ešte vyjadril. Chcem povedať, že túto miesto máme do 21.30 ale nechcem, aby to tak bolo, že tu len ja hovorím a nedostávam, nedám slovo, tak ak by sme trošku mohli si zostu, zosúľadiť alebo trošku sa koncentrovať na prácu, snažím sa tu nejako zmanéžovať túto vec. Sú tu niektoré otázky, ktoré sú možno viac retorického charakteru, ktoré odzneli smerom ku komisii, týkali sa EDPS, ale niektoré sú veľmi špecifické. Ale Ja viem, že nemôžete všetko zodpovedať za ten dobu, ktorú máme, Ale keby sme by si vypočuli stručnú reakciu komisie, a kto ešte? Pána Ležeriho tiež počúval túto poctivo, čo ste hovorili a potom by som dal slovo ešte spravodajcovi. Je to takto v poriadku? Dobre, tak pán Dekoester z komisie, potom pán De- Ležeri a potom nám slovo ešte spravodajcovi. Takže prosím pekne, skúsme si týchto ešte vypočuť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa snaž, pokúsim byť stručný, ale nie som si istý, že či som vždy všetko rozumel v podstate otázky, že ktorá bola retorická a ktorá bola iba rečnícka a ktorá bola skutočná predseda. Áno, tak e, viete, že čo som myslel. Rečnícke otázky nie sú podložené pozmeňujúcimi návrhmi. No už ja prejdem Prejdem cez niektoré otázky. nás zodpovednosť či by to mohlo viesť k určitým prvkom, ktoré by neboli e, pod kontrolou akejkoľvek zodpovednosti. Hovoríme jasne, jasne, že keď hovoríme o zdieľanej zodpovednosti, tak základná zodpovednosť pre vonkajšie hranice je člen, na úrovni členských štátov. A ak e, je to všetko presne uvedené v návrhu a vždy musí byť jasné, že kto je za čo zodpovedný a pokiaľ ide o ľudské práva napríklad alebo ochranu ľudských práv, nie je ani žiadna medzera. Musí byť celý čas jasné a ak článok 7 není jasný, tak sa na to môžeme ešte raz pozrieť, ale tam taká situácia by nastať nemala. Záchrana operácie, viacerí sa na to pýtali, popisu úloh agentúry v článku 7 jasne sa odvolávame na humanitárne naliehavé situácie, kedy môže dôjsť k záchrannej operácii, ktorú môže vykonať agentúra. A v tejto otázke bola tu otázka pána Kojo a odvolávka na nariadenie z roku 2014 o e, morskom práve je spomenutá presne v článku 15 operačného plánu. Na to sme vonkoncom nezabudli, že existuje tu povinnosť členským štát, členských štátov toto nariadenie rešpektovať aj pre agentúru pri e, príprave operačného plánu. Viacerí hovorili, že čo, keď tu je potreba naliehavej konania a členský štát nekoná, povedzme jasne, možno, že je to v texte skryté, Frontex alebo EU kultúra EU nemôže poslať svojich ľudí, keď členský štát, ktorého sa to týka, nespolupracuje a, alebo nesúhlasí s operačným plánom a keď e, e poskytne... Takže svrchovanosť vždy bude dodržaná. Ale tiež sme radi, že obaja spravodajcovia aj rada respektíve rada aj spravodajca už sa hýbu tým istým smerom a to poskytnú článok 26 šegenského mechanizmu, ak členský štát, ktorý potrebuje konať alebo potrebuje pomoc a nepožiadal túto pomoc alebo nebude konať, potom naozaj môže komisia rade navrhnúť, aby sa opätovne mohli zaviesť eh, vnútornej kontroly hraničné. Pokiaľ ide o rozpočet, tu boli viaceré otázky, pripomeniem najdôležitejšie čísla. Na rok 2016 dotácia pre Frontex, ktorá bola schválená 238 miliónov. To bralo do úvahy aj to navýšenie v roku 2015 na posilnenie, teda strojnásobiť rozpočet pre operácie Poseidona Triton, aby sa mohli zároveň aj zachraňovať životy na mori my na tomto pracujeme a od roku 2020 by sme mali mať 322 miliónov, to zvyšujeme, ale ja by som to nenazval, že to je nejaké podstat, také podstatné navýšené vzhľadom k tomu, koľko už peniazy máme dnes. Aj pre zamestnancov bude dojde k zvýšeniu zo 400 na 1000 aj keď to bude postupne v najbližších rokoch, aby agentúra mohla všetkých týchto nových ľudí postupne absorbovať. Pokiaľ ide o rozpočet, bola tu aj myšlienka vytvorenia e, osobitných rozpočtových položiek. Ja nie som odborníkom na rozpočet, ale si myslím, že finančná nezávislosť agentúry by tiež mohla byť dotknutá. Musíme to dôkladnejšie preskúmať, ale v zásade existuje jedna rozpočtová e, linka pre takúto agentúru a parlament e, môže toto kontrolovať na báze e, dokumentu, jedného dokumentu, ktorý má svoju viacročnú a jednoročnú zložku aj tiež správu o činnosti, ktorá je predkladaná parlamentu. Potom je tu, sú tu veľmi dôležité, či osobitné konkrétne otázky, napríklad článok 26, informácia o tom, že agentúra by mohla v prípade návratu poskytnúť tieto informácie. Pre nás je toto ustanovenie všeobecné, pretože to je informácia, ktorá je generického charakteru, čiže to by malo byť určené tým agentúram e, z tretej krajiny, aby sa získali cestovné dokumenty pre to, aby tieto osoby mohli cestovať. A potom hotspot, Potom je tá politická koncepcia hotspotu, to tiež musí byť pretavené do konkrétnej definície v textu, takže tak správa pána Pabriksa, ako aj kompromisný text rady, tam je definícia, ale povedzme si jasne, že keď členský štát čeli takému vysokému tlaku na svojej vonkajšej hranici, tak prístup hotspotu je možné, aby nasledoval teda, ale môže byť ten hospodár niekde inde. Čiže keď ľudia budú vylodení na niektorom, niektorom prístave, tak miesto registrácie, teda to centrum, kde sú prijímaní, e, vykonanie zdravotnej prehliadky, identifikácia, odlač, odňa, od, odobratie e, otlačkou prstov, to môže byť aj niekde inde. Ale o tomto sa musí dohodnúť rada s parlamentom, ako sa to presne tam dá. predseda je prerušuje rečníka, že teda budeme musieť to skrátiť. Ja viem, že máte ešte množstvo otázok na odpoveď. Ja viem, pán Ledgeri, viem, že ste sa zatiaľ zúčastníte aj stretnutie tiemových spravodajcov. Možno by ste tiež mohli zodpovedať niektoré z konkrétnych otázok, ktoré sú určené vám. Nech sa páči. Well, you, Mr. Mr. Ďakujem, pán predseda odpoviem na, úlohu, na otázku o úlohe agentúry pri bezpečnosti na vonkajšej hranici. Agentúra má za úlohu v súčasnosti nielen monitorovať migráciu, hlavne tú nezákonnú, ale má úlohu aj pri boji proti organizovanému zločinu a čím ďalej, tým viac v boji proti terorizmu. Uvediem niekoľko príkladov nedávnych, Vtedy agentúra, pri nich agentúra zohrala úlohu, ale potre, predsa len potrebujeme jasnejší právny rámec. Napríklad uplatňovanie spoločných e, ukazovateľov rizika po, atentátoch teroristov komisia e, povedala, že komisia a Europol by mali vypracovať spoločné ukazovatele rizika na odhalenie potenciálnych zahraničných bojovníkov. Nehovoríme o e, cudzincoch, o štátnych príslušníkov e, mimo EÚ, ale o tých, ktorí žijú v EÚ a ktorí by mohli ísť do e, tretích krajín, kde by boli vyškolení za teroristov a potom by sa vrátili do EÚ. Takže Frontex mal k tomu taktiež prispieť a vypracovali sme e, špeciálne programy na šírenie osvedčených postupov Týkalo sa to hlavne hraničných prechodov, ani nehovorím o hospotoch a nezákonných pristahovalcoch, ale e, hraničných prechodov, kde e, prekračujú pasažieri hranice na letisku alebo na súši alebo na mori. Takže sme vyvinuli spoluprácu s Europolom a predpoklad, že ak by sme v budúcnosti ešte stále mali priestor voľného pohybu, tak externá hranica by mala slúžiť ako filter na odhalenie potenciálnych hrozieb. Ja nehovorím iba o migrantoch, o cudzincoch, ale aj európsky občan, ak eh, bude pátrať policia alebo súdy, tak by bola škoda, keby sme ho neboli schopní zadržať pri jeho pokuse opustiť EÚ. Ak má Frontex pomáhať členským krajinám na niektorých vonkajších hraniciach, na prechodoch alebo tzv. hotspotoch, tak agentúra musí spolupracovať s agentúrami ako colnými úradmi, políciou, poskytovať tiež údaje Europolu a Eurojustu. Takto by sme mohli vyvinúť tento komplexný prístup, kde by nebol už prvý, druhý pilier, ale iba cieľ. A síce máte dobre fungujúcu vonkajšiu hranicu. Potom politika pre návraty. Môžem iba potvrdiť to, čo tu povedal zástupca komisie. Úlohou Frontexu v budúcnosti asi agentúry by bolo podporiť členské krajiny v uplatňovaní dohôd o readmisii s nečlenskými krajinami EÚ. Identifikácia je kľúčová a toto je prepojenie na tzv. prístup hotspotov, ak budú migranti riadne identifikovaní a zaregistrovaní tak potom zozbierame osobné údaje sa budú môcť použiť aj pre identifikáciu v kontexte návratu. návratu. To, to get the travel documents and the from the, the non-EU Potom agentúra môže už poskytovať lese, pase alebo pasy. E, dobre, preruším vás. E, zajtra sa stretnite s tieňovými spravodajcami. Takže toľko by sme k tomu povedali teraz. E, ešte dostane slovo spravodajca pán Pabrix, lebo ešte pokiaľ sú tu poslanci, poslankyne prítomní. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za otázky, pripomienky. Mnohé otázky už odpovedala komisia a Mnohé otázky sa podrobne preberali na stretnutiach mňa s tieňovými spravodajcami a ďalšími. Takže väčšina odpovedí už odznela. Na záver iba chcem povedať, že práca pokračuje a je jasné, že dnes to neodsúhlasíme, zajtra to neodhlasujeme ani to tak nie je naplánované. Takže akékoľvek návrhy sa podrobne prediskutujú aj s tieňovými. Chcem iba pripomenúť, že by sme nemali zabúdať na kontext. Ako som už povedal v úvode, tak treba mať jasno v tom, že toto nie je všeliek. Týmto nevyriešime všetky národné a európske problémy jednou agentúrou. Treba pamätať na to, že je to jeden krok vpred a potom prídu ďalšie. Pani Sipel, ak toto bude schválené, tak sa to bude uplatňovať. Pretože to tak potrebujeme. Ja v to verím. Potrebujeme účinný kompromis na pôde nášho parlamentu, pretože náš parlament sa skladá z rôznych, veľmi rôznych skupín. Niektorí chcú obnoviť národné hranice a rozpustiť EÚ a potom potom iní možno, že súhlasia s Johnom Lennonom v piesni Imagina, že teda nepotrebujeme žiadne vnútroštátne hranice. Každopádne to musí byť účinné, potrebujeme mať e, čo najrychlejšie ten kompromis. Pretože nerozhodnosť a pomalosť to nie je vždy záruka dobrého rozhodnutia a ja verím, že sa nám to podarí. Potom ďalšie body. K tým sa ešte môžeme vrátiť, keď budeme opäť e, zasadať s tieňovými spravodajcami. Ja verím, že sa nám to v nadchádzajúcich mesiacoch podarí vylepšiť. A ja som vždy ochotný prísť osobne na stretnutia a vysvetľovať to. Ďakujem, áno. E, je tu lehota na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. 20. apríla konkrétne, do druhej po obede. Času teda nie je na Chcem sa poďakovať e, tieňovým spravodajcom za e, ich prácu aj tým e, s poslancov, poslanky, ktorí tu ostali takto neskoro pondelok večera. Ešte posledný bod nášho programu podmienky vstupu a pobytu príslušníkov tretich krajín v kontexte výmen, štúdia a tak ďalej. E, Cecilia Wikström dúfam, že si mohla niečo e, zahryznúť, aby to ešte e, vydržala. Neviem, či už dožula. Takže bez úvodu lehota 13. apríl na predkladanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Ďakujem, Klód. Niektorí už opúšťajú túto miestnosť, ale predsa len dúfam, že tí, ktorých to naozaj zaujíma, tu ešte pár minút ostanú. Už sme o tomto hovorili, o študentoch a výskumníkoch a kolegovia, ako aj ja, sme sa asi potom posunuli na ďalšie body, aj keď e, na trialógu to bolo z veľkej časti schválené. Ja sa chcem opäť poďakovať komisii, luxemburskému predsedníctvu rady a v prvom rade všetkým tieňovým spravodajcom. Od politickej dohody e, sa začalo správnou úpravou textu a rada nedávno schválila definitívnu podobu textu. To znamená, že teraz sme opäť na ťahu. My musíme tento balík sfinalizovať. Malo by sa hlasovať 28. apríla na výbore a v pléne uh, maj na, na prvej plenárke. Nič zásadné sa nezmenilo počas toho technického doľaďovania, právneho doľaďovania. Možno nejaké čiarky, bodky, ale e, ten politický výsledok je rovnaký. Je to potrebný technický krok. Slúži na to, aby sme mohli uzavrieť tento spis priebehu druhého čítania. Kolegovia by mali mať e, jasno v hlasovaní, tak ako pri konečnom hlasovaní naposledy. Ja naozaj dúfam, že to všetci podporia, je to dôležité, dôležitá iniciatíva, tak aby Európa priťahovala najinteligentnejších, brilantnejších študentov a výskumníkov. A ide aj o to, aby sme si zachovali našu konkurencieschopnosť v modernom globalizovanom svete. Skutočne sa nám podarilo dopracovať k dobrým kompromisom, čiže sa zjednodušia postupy a zníži byrokracia aj pre tých, ktorí chcú prísť do Európy a pri, priniesť svoj príspevok. Ale, a treba to zdôrazniť, členské krajiny majú nástroje na to, aby zabránili akýmkoľvek zneužitiam systému. Niekoľko kľúčových úspechov. Rozsah pôsobnosti smernice je rozšírený, e, zahrňa aj e, dobrovoľníkov a tých, ktorí sú v odbornej príprave mobilita v rámci EÚ sa zvýši, zjednoduší tak pre študentov, výskumníkov a členov rodinných príslušníkov, výskumníkov. Rodiny príslušníci budú taktiež mať právo pracovať a študenti budú mať prístup k trhu prácu, práce. Teraz zavádzame systém, vďaka ktorému e, budú mať e, títo ľudia možnosť ostať zákonne v EÚ minimálne 9 mesiacov po ukončení štúdií, e, buď s cieľom pracovať alebo podnikať a tým teda plne využijeme potenciál týchto kreatívnych duší operky budú súčasťou smernice, aj keď je to iba možnosť, ale je to vôbec prvýkrát, čo sfigurujú v nejakom právnom nástroje, čiže zaručujem to poprvýkrát ochranu v kontexte zneužití hlavne. Ide o to, aby boli zabezpečené základné práva jednotlivcom. Teraz sa hovorí o e, migrantoch, hlavne so zameraním sa na žiadateľov o azyl z rôznych dôvodov a preto je dôležité, aby sme taktiež e, mali solidnú legislatívnu, legislatívu o zákonom pri stiahovalectve. A toto je práve taký balík. Takže ešte raz vám ďakujem a vzhľadom na to, že je neskoro a už sme o tom veľakrát e, diskutovali, poviem, že sa teším na pozitívny výsledok hlasovania. Ďakujem Cecilia, už som spomenul lehotu pre pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Sú to eh, háklivé témy, všetko to teda, čo sa týka migrantov a legislatívy a preto chcem povedať, že si veľmi cením tých siedmých poslancov, poslankyň, ktorí tu sedeli až do konca nášho e, programu. E, aj e, ich spolupracovníci mali by ste byť príkladom. Neviem, chce sa niekto vyjadriť, neviem, či vôbec mám povoliť rečníkov. Možno, že vaše držanie tela je dostatočne výroč, výrečné. Pani Koráca Bild, ja zastupujem najväčšiu politickú skupinu EPP a preto e, chcem povedať, že naozaj vítame to, túto smernicu, podporujeme spravodajkyňu aj to, čo ste povedali o luxemburskom predsedníctve. Nebudem zachádzať do podrobností, iba poviem, prečo je to tak dôležité. Nejde o to otvoriť ďalší ďalšiu cestu pre zákonné pristahovalectvo. Ide o to e, priťahovať talenty a udržať si ich. A tie naozaj v EÚ potrebujeme, takže ide o pracovné miesta, konkurencieschopnosť a pracovné miesta. E, ten kompromis je dobrý a to naozaj e, veci zjednodušuje, znižuje byrokraciu a je dobré, že študenti hlavne budú mať možnosť ostať v Európe po ukončení štúdií a e, zaručuje sa im mobilita v rámci členských krajín. Takže ďakujem, bolo to veľmi stručné, pán predseda. Ďakujem. Tania Fejnon a Marie Kristín Veržie. Ale všetci stručne. Anna Maria e, začala, ja ako tieňová spravodajkyňa musím sa tiež e, ozvať. Ďakujem Cecilia, e, aj kolegom sa chcem poďakovať bola to ťažká práca, ale predsa len to otvára bezpečné zákonné cesty e, do Európy. To potrebujeme. Cecília odvedla si vynikajúcu prácu. Nebolo ľahké dosiahnuť kompromis, ale už ho skoro máme. O tom som presvedčená. Ďakujem, Tania. A Mari Kristín Veržie. Stručne slúbujem, pán predseda, GUE je častokrát e, prísna pri migračných, otázkach migračnej politiky EÚ, ale myslím, že tu nebudeme mať najmenší problém hlasovať za tento dokument. Uberá sa správnym smerom. Chcem iba povedať, že si myslím, že vo svetle zvyšných európskych migračných politík budeme musieť urobiť trošku viac na pritiahnutie mladých talentov. Eh, realita je totiž to taká, že mnohí mladí z južných krajín idú študovať do Austrálie, Kanady, USA, Turecka a nie do EÚ. Takže je to pokrok aj vo svetle ostatných migračných politik. Toľko. Ďakujem Marii, Kristýna a Anna Gomez. Ešte dva ďalšie rozmery doplním umožní to aj návrat do vlasti. Viem, o čom hovorím ako Portugalka. Tí mladí sú naozaj radi, že to, čo sa naučili, môžu využiť vo svojej krajine a pomôcť jej. Takže nejde iba o naše záujmy, ale aj o záujmy tých krajín pôvodu. A ďalšia dôležitá vec, a tu sme zistili, a, a síce, že nejde iba o bezpečný prístup do EÚ, ale, a to sme si teraz všimli, že keď e, pomôžeme, uľahčíme e, zjednotenie rodín, spájanie rodín, tak e, je to v ich záujme a možno, že by to malo byť aj v vynikajúcom návrhu Cecilie. Ďakujem. Žiaden bod rôzne. 12. apríla sa stretneme najbližšie o 4 čiže zajtra. Ďakujem všetkým prítomným.